Eh bien, nous allons... Euh, Začneme, prosím. Dobrý deň. Vítam vás všetkých. Máme dnes do poludnia veľmi nabitý program, preto na úvod len stručne uvediem niekoľko slov. Chcem sa poďakovať účastníkom tohto vypočutia. Humanitárna pomoc Európskej únie má za cieľ naliehavo poskytnúť pomoc e, reagujúc na potreby s cieľom chrániť životy schopnosť humanitárnych aktérov poskytovať pomoc neutrálnym, nestranným a nezávislým spôsobom je čoraz častejšie ovplyvňovaná úvahami politického a vojenského charakteru. E, platí to predovšetkým pre oblasti postihnuté prírodnými pohromami a e, vojenskými konfliktmi. Je jasné, že vojenské kapacity sa môžu používať len ako len, len v naliehavých prípadoch a aj to len pod záštitou OSN. Napriek tomu existujú situáciu, kde vojenské síly uľahčujú úlohu e, humanitárnych organizácií, napríklad na Haiti a inde. E, ale úloha humanitárnych eh, pracovníkov nie je vždy bezpečná a e, preto, e, keď sa vnáša humanitárny rozmer do vonkajšej politiky Európskej únie, musí vychádzať zo špecifického charakteru tejto pomoci. E, je potrebné vypracovať iniciatívnu správu, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc EÚ ktorá musí byť záležená na presných a transparentných pravidlách a vychádzať z koordinácie medzi Európskou službou pre vonkajšiu e, činnosť a ďalšími dotknutými agentúrami. Je potrebné, aby sme si uvedomovali špecifický charakter humanitárnej politiky v európskej vonkajšej politike, ako aj úlohu vojenských a Eh, humanitárnych aktérov. Títo sa musia navzájom doplňať a musí existovať vzájomné pochopenie. Eh, tu dnes budeme mať tri panely. Po každom paneli bude nasledovať, eh, budú nasledovať otázky a odpovede. Názvom prvé, názov prvého panelu je Európska únia a krízový manažment, či existuje riziko politicizácie alebo militarizácie humanitárnej pomoci. Na toto máme vyčlenenú hodinu aj 20 minút. Vystúpia štyria rečníci. Najprv pán Mountain, to je riaditeľ DARA, e, uvedie všeobecným spôsobom rizika politizácie e, humanitárnej pomoci. Potom vystupí pán Martinez, ktorý bude hovoriť o pozícii e, mimovládnych organizácií, potom Peter Zangl, riaditeľ ECHO a potom bude hovoriť pán Edzo Mioco, ktorý je e, výkonným riaditeľom Európskej služby pre vonkajšiu službu. Máme vonkajšiu činnosť. Máme veľmi nabitý program, skutočne váš čas je vymedzený a máte maximálne 20 minút a prosím vás, aby ste sa prísne snažili dodržať tento časový rámec, aby sa všetci mohli zapojiť do tohto vypočutia. Teraz odozdávam slovo pánovi Ross Mountain. Thank you very much indeed. Ďakujem pekne, pani Štifter. Stifler. Pokúsim sa dodržať vaše požiadavky na čas, ale určite to bude výzva. V prípade, že sa mám vyjadriť e, k týmto veciam, som potešený, že mám možnosť byť tu a vidieť zastup, tu medzi nami celú radu stených poslancov. Vážime si tú vedúcu úlohu, ktorú ste na seba zobrali tu na tomto výbore, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Naozaj vítame správu o zisteniach ohľadom európskeho konsenzu, ktoré sú naozaj v súlade s našim vlastným výskumom a s našimi vlastnými hodnoteniami. Myslím si, že tá správa sama o sebe správne identifikuje potrebu lepšieho e, chápania a e, uvedomenia si humanitárnych zásad medzi inými aktérmi e, vládneho sektora a to sa týka aj Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Odporúčania sú naozaj v súlade s nedávnym, nedávnym, nedávnym analýzou e, britského, britského orgánu, ktorý sa zaoberá reakciou v časoch humanitárnej krízy. Prečo je to dôležité táto téma. Aj moja e, organizácia každoročne publikuje analýzu otázok, ako je darcovstvo a vhodné darcovstvo. V princípe sa snažíme v rámci takejto správy okrem iného zabezpečiť, aby e, tá pomoc vychádzala z potreby, čisto z potreby, z núze a naozaj sa riadi podľa kľúčových princípov neutrality a nestrannosti a nezávislosti, e, na ktoré odkázala pred chvíľou aj pani predsednička závery v rámci našej správy e, z roku 2010 hovoria o tom, že politicizácia e, a instrumentalizácia e, pomoci je rastúcim problémom. Viacero z krajín, ktoré boli predmetom analýzy a štúdie, ukazovali, vykazovali znaky toho, že tá pomoc bola nejakým spôsobom deformovaná, či už zo strany hostiteľských vlád alebo iných aktérov toto vychádzalo e, z revízií a z analýz, e, ktoré boli vykonané na mieste, do ktorých boli zapojení kľúčoví aktéry. Hlavnou obavou je, že to dochádza k militarizácii, hlavne v konfliktných zónach alebo konfliktných oblastiach. Je tu problém z pohľadu ochrany civilného obyvateľstva, ako aj humanitárnych pracovníkov Zmiešavanie napríklad v Afganistane, takéto zmiešavanie týchto aktérov, napríklad v Afganistáne, vystavuje veľkému riziku humanitárnych pracovníkov. Je pozbudzujúce, že niektoré vlády e, sa e, rozhodli ochraňovať priestor humanitárny a ochraňovať aj humanitárne zásady a princípy, ako tento parlament, tým, že prijal takúto správu a takisto aj Spojené kráľovstvo a iné vlády. Keby som sa v krátkosti mohol vyjadriť ešte GU, e chcem pochváliť prácu ECHA. To je naozaj veľmi dobrý donor konštantne tým, že podporuje základné humanitárne princípy alokovania pomoci na základe potrieb. Ponecháva si silné stanovisko, pokiaľ ide o neutralitu, nezávislosť a, ne- a nestrannosť humanitárnej pomoci a to oddeluje od iných cieľov. Echo nie je osamotené, to rád konštatujem. E, väčšina európskych humanitárnych orgán, organizácií sa snaží e, ísť podľa takýchto správ, podľa takýchto princípov, ale iné e, časti vlády môžu a často aj podkopávajú takýto principiálny prístup a zneužívajú humanitárnu pomoc ako spôsob, ako ukázať ich e, obavy v čase kríze, ale ich angažovanie je často veľmi povrchné a chyba tam nejaký dlhodobý záväzok, pokiaľ je o tento problém. V mnohých prípadoch to vyplýva toto často tam chýba pochopenie e, hlbšej, hlbšej podstaty, humanitárnej podstaty, e, humanitárnej pomoci. A je nevyhnutné zapojiť e, všetky zložky občianskej spoločnosti, tak ako spomínala aj pani predsednička. Keď sa pozriete na špecifickú otázku civilnej a vojenskej koordinácie, nie sú to nekompatibilné veci. Nevyhnutne často vojenská zložka zohráva dôležitú úlohu, ale samozrejme toto sa odvíja od okolností Napriek tomu je nevyhnutné, aby bolo zabezpečené, že bude jasné rozlíšenie medzi eh, vojenskou zložkou a humanitárnymi zložkami a akékoľvek využitie eh, vojenských aktív eh, pre účely humanitárnej pomoci by sa malo diať len v prípade, keď nie sú k dispozícii humanitárne zdroje ako posledná možnosť a vždy by sa to malo diať pod záštitou občianskej spoločnosti. Toto je vec, ktorá sa potvrdila aj v rámci výskumu terénneho. aj tieto výsledky teda potvrdzujú dôležitosť takéhoto roz, rozlišenia. Stieranie takýchto nejakých hraníc eh, medzi vojenskou a humanitárnou zložkou môže devastujúcim spôsobom pôsobiť na efektívnu pomoc a na všetkých tých, ktorí sú negatívne postihnutí ako krízou. Samozrejme sú rozličné eh, vojenské zložky, máme národné vojska. Potom sú tu vojenské zložky na, tých hostiteľských e, štátov, máte medzinárodné vojenské zložky, či sú to e, zložky z jednej vlády, ktoré majú mandát alebo nemajú mandát z úrovne uznesenia e, Bezpečnostnej rady OSN a potom máte misie mierové OSN. Je viacero usmernení ktoré sa, tý, ktoré sa týkajú pôsobnosti takýchto zložiek, napríklad z Osla. Tie asi poznáte, tie boli vyrokované pod zaštitou OSN a tie dávajú rámec pre takýto typ spolupráce. Nemám veľa času na to, aby som išiel do podrobností, ale chcem citovať niekoľko príkladov rozličného využitia. Jedno využitie sa deje v kontexte tzv. prírodných katastrof, kde vojenské aktíva napríklad v Pakistane sú využívané veľmi dobrým spôsobom. E, využíva sa ich logistická kapacita a schopnosť e, využívať ich na, v teréne. Predsednička takisto hovorila o niektorých iných e, formách podpory, kde medzinárodné vojenské zložky zohrali svoju úlohu Haiti, azijská tsunami. Situácia sa troška komplikuje v konfliktoch v núzových situáciách z dôvodu konfliktu. E, niekedy je tu, sú tu zložky vojenské, ktoré majú mandát od OSN a ich jasný mandát je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu civilného obyvateľstva, napríklad e, Demokratickej republike Kongo, dôležitosť tréningu alebo teda školenia je veľmi dôležitá. Fyzická ochrana v konečnom dôsledku je bežná e, vojenská úloha. Distribúcia humanitárnych humanitárnej pomoci nie je bežnou vecou. Konflikt a strany konfliktu, či sú to vládne zložky alebo rebeli, povstalci, to oni nejakým spôsobom nerešpektujú ten kontext humanitárnej pomoci. Toto sú zdroje obav pre nás mnohých. Tam dochádza k ohrozeniu priestoru neutrality a nestrannosti a myslím si, že ilustratívny príklad je Afganistan pri riešení otázky humanitárnej pomoci tá principiálna otázka musí byť, aké sú prioritné potreby dotknutého obyvateľstva. Našim cieľom musí byť efektívnosť pomoci poskytovanej pre e, ľudí, ktorí sú v núdzi. Nemalo by to byť poháňané dodávkou alebo ponukou. Aký je najlepší spôsob, ako dosiahnuť naše humanitárne ciele? Zvyčajne organizácie Spojených národov, e, mimovládne organizácie, Červený kríž e, majú vlastné kapacity, ale e, sú prípady, keď aj vojenská zložka môže sa ukázať ako užitočná, ale treba si to jasne zadefinovať, ako som sa snažil už skôr naznačiť. Tu je istá obava ohľadom toho, ako sa môže vyvinúť situácia, pokiaľ je Líbiu. Tu je potenciál zmiešavania politického cieľa a humanitárnej pomoci. Je veľmi dôležité, aby aktéri a zainteresované si vyjasnili svoje úlohy. V niektorých krízach, ktoré sme skúmali, niektoré vlády explicitne eh, oslovili vojsko, aby zvyšili svoj profil a aby generovali dobrú vôľu, keď alebo keď to bolo naviazané na nejaké protipovstanie alebo proti vlny nejakého odporu toto ale neplnilo ciele humanitárnej pomoci. Ďalšie formy instrumentalizácie, s ktorými sme stretli nad rámec týchto väzieb, týka, prioritizácia zo strany donorov, pokiaľ ide o tvorbu štátu a ekonomický rozvoj na úkor riešenia priamých humanitárnych záležitostí Somálsko a financovanie a podpora agendy príjmajúce vlády aj napriek tomu, že oni sú zodpovedné za humanitárnu krázu, krízu. Somálsko, Kolumbia. Alebo za účelmi splnenia nejakých domácich e, obav e, z dôvodu kolónií. Je nevyhnutné rozoznať e, legitímne obavy, ktoré sa týkajú týchto humanitárnych agentúr a treba zabezpečiť, že E, ďalšie aktivity nebudú e, viesť e, k zhoršeniu krízy. A to si vyžaduje koordináciu na vyššej úrovni. Nemám čas, aby som zabiehal do podrobností vlád a hociteľských vlád a iných aktérov v krajinách ovplyvnených kríz, krízov, ktoré sa snažia politizo- spolitizovať humanitárnu pomoc. Musím ukončiť. Podpora pre pomoc na základe humanitárnych princípov eh, je eh, nevyhnutná a nie len na základe tých zásad, eh, lebo takto to funguje. Úloha Európskeho parlamentu a členských štátov by mala smerovať k silnej podpore implementácie medzinárodného humanitárneho práva a princíp pre, platný pre všetky strany vrátane povstalcov a je nevyhnutné podporovať prácu humanitárnych pracovníkov v teréne, v konečnom dôsledku účinnosť našej pomoci eh, pre ľudí a občanov v núdzi je tým najpodstatnejším aspektom. Ďakujem. Merci beaucoup, monsieur Martinet. Uh, monsieur Mountain, je... Ďakujem veľmi pekne a teraz odovzdávam slovo pani Martinez. Um, thank you very much, Mrs. Strifler, and thank you to the development. Ďakujem pekne, pani Strifler, ďakujem výboru DV za zorganizovanie tohto vypočutia dnes. Je to veľmi dôležité v rámci zahraničnej politiky EÚ. Volám sa Sarazin Martinez, pracujem pre Kerry International, to je medzinárodná mimo, organizácia, ktorá pracuje v 87 krajinách, ktorá pracuje na rôznych projektoch, takisto na podporu zmeny politik voči najchudobnejším ľuďom, osobitne ženy a deti. My takisto máme E, sieť mimovládnych organizácií a sme prítomní aj v Bruseli, aj v iných e, krajinách. Ja by som chcela začať e, dvoma úvodnými poznákami, ale politizovanie pomoci je veľkou obavou všetkých, preto to ale musíme zabezpečiť bezpečnosť našich pracovníkov, ale zároveň aj príjemcov, pretože je o to, že kto vlastne je, je ten, ktorý je príjemcom pomoci. E, naša schopnosť e, operovať v veľmi e, násilnom a neistom prostredí tiež závisí od toho, ako nás odlišia od iných aktérov, konkrétne vojenských. Takže management našich činností transparentným spôsobom je pre nás podstatný, aby sme mali možnosť poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Viete si teda predstaviť, že tieto vzťahy sú veľmi citlivé a musíme k tomu pristúpať veľmi opatrne. Vo všeobecnosti si myslíme, že eh, vo, vojna, eh, alebo teroristické hnutie je E, násilie páchané na ženách a deťoch, rôzne vojenské konflikty a podobne sú veľmi ťažké situácie pre mnohých. My dúfame, že Európska únia dnes e, pretaví svoje politiky do efektívnejších e, postupov. Jednak sa už poučila z minulosti, jednak má skúsenosti z práce rôznych agentúr. Ďalšia poznámka, ktorá sa týka tzv. uceleného prístupu, ktorý je kľúčom napríklad pre NATO, ale je, je to platné už aj pre EÚ, teda tento e, úplný prístup obsahuje e, to, aby sa humanitárna pomoc e, smerovala aby sa, k tomu, že by sa riešili aj komplexné problémy, ako napríklad problém v Afganistane. A ide o to, že už e, že vojenské zložky neposkytujú úplné, alebo úplné riešenie alebo pomoc e, je potrebná zabezpečiť aj pomoc medzinárodných mimovládnych organizácií, aby tam bola aj tá tzv. soft zložka, nielen silová zložka v takých e, konfliktných územiach. Tento úplný prístup však často býva nepochopený e, niekedy tento, tento úplný prístup je videný ako, ale nie um, vojenských zložiek a tých mekých zložiek. Preto je veľmi dôležité, aby sa my s nami komunikovali a prax nám to takisto potom potvrdí. Niekoľko poznámok eh, k politike vonkajšej činnosti a humanitárnej pomoci hlasy veľmi advokujú za to, aby humanitárna pomoc zostala mimo činnosti Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, pretože humanitárna pomoc má jasné, alebo respektíve iné ciele ako zahraničná politika. Samozrejme, takisto môžem pripomenúť aj e, morálny kódex, e, že vš, e, všetci, pre všetkých e, donorov humanitárnej pomoci je, že musia byť nestranní, zatiaľ čo Európska služba pre zašu činnosť je politickou a sú tu tri inštitúcie. Ale keď sa pozrieme do minulosti mm, na Teraz sa môžeme pozrieť e, do budúcnosti, akým spôsobom EÚ bude e, pristupovať k tomuto úplnému prístupu Čiže chcela by som hovoriť o niektorých aspektoch ehm, pri riešení krízy. Ako viete, rada vo svojich záverov z maja uzavrela, že Európska únia je pom- pomôcť a e, hrať koordinačnú úlohu, ale podľa nášho názoru jediné, čo mohli členské štáty odsúhlasiť, je pom- poskytnúť podpora humanitárnej pomoci, pretože keď sa pozrieme na usmernenia, tak eh, vojenské eh, zásahy sú fakticky tou poslednou možnosťou. Aj napríklad ešte v prípade Libie tiež sú mnohí presvedčení, že to bolo nutné. Takže mm, mm, mm, ne, nebola požiadavka na začiatku v podstate, ale musíme e, vidieť, že jednotlivé štáty berú do úvahy jednotlivé prvky, to znamená, že prvé, plné rešpektovanie um, vojenských um, prostriedkov aj prostriedkov civilnej ochrany a je však potrebné zabezpečiť dostatok podmienok a to predovšetkým akceptáciu eh, dvoch oboch strán. Som rada, že tu máme takéto zloženie, pretože chcela by som hovoriť um, novej jednotke pre krízový manažment. Som rada, že teda tu je zástupca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ja nechcem um, vám ukradnúť vašu prezentáciu, len by som sa oprela o to, čo ste nám povedali, že aká bude teda vaša úloha. To znamená, že táto SVČ bude sa snažiť e, využiť všetky kapacity Európskej únie a že sa to premení do e, akcie. A vy ste povedali, že nebudete meniť ani politiky, ale my budeme skúmať váš mandát aj vašu prax. Niektoré ochranné ustanovenia alebo odporúčania. Predovšetkým Rozvoj politiky podľa nášho názoru bude veľkým krokom vpred a my sa te, tešíme na to, ako sa bude táto politika vyvíjať, ale obávame sa, že čo bude tá, potom tá, taká tá vedúca úloha toho eko Čiže aký je prístup, teda, ktorý, akým pristupujeme k, ku kríze? Takže ja som veľmi rada, že ste tu, pán Mioco, a dúfame, že nám teda e, uvedete určité, určitú úvod do dialogu, ktorý by sme my mali mať. Potom E, čo sa týka usmernení EÚ, nebudem to opakovať, ale jasne sa tam uvádza, že ak e, nie je žiadna možnosť, e, civilná možnosť a je takisto obmedzená možnosť civilnej pomoci, tak potom je prípustná vojenská pomoc. Efektný dialog teda medzi, medzi vonkajšou činnosťou a eko na všetkých úrovniach E, jasná, e, jasná transparentnosť a jasné e, rozdelenie právomoci a rozhod, rozhodovacích právomocí. Takisto planetárnych princípov bola jadrom našej práce. Niektoré ešte záverečné poznámky. Jednoducho hranica medzi Ehm, medzi humanitárnou pomocou a čím? A vojenskom zásahu jednoducho sa tieto hranice strácajú. Um, však um, samozrejme, že spolitizovanie pomoci tým je ovplyvnené vlastne všetko a teraz je veľká šanca pre Európsku úniu, aby rozvinula um, ehm, komprehenzívny úplný prístup, ktorý bude postavený na humanitárnych princípoch a ktorý bude citlivý na potrebu stabilizácie a krízového manažmentu, aby to bolo zabezpečené aj dlhodobým riešení konfliktov, z zabezpečovania mieru a prevencie konfliktov v budúcnosti. Ďakujem pekne, teraz dám slovo pánovi Canglovi. Ďakujem, e, dobrý deň, ďakujem za organizáciu tohto panelu. Téma je skutočne dôležitá. Skôr než začnem, dúfam, že by som mohol podporiť väčšinovú mienku, ktorá tu bola vyjadrená dvoma predchádzajúcimi vystupujúcimi a ja si skutočne nerobím obavy, pokiaľ ide o smer, ktorým sa bude pokračovať. Len dve alebo tri semantické spresnenia. Myslím si, že to je užitočné. Keď hovoríme o politizácii, tak všetci vieme, o čo ide. Keď hovoríme o militarizácii, je potrebné, aby sme tu rozlišili e, dve veci je to eh, na jednej strane eh, to, či hovoríme o vojenskom zásahu na podporu, ako povedal Ross, e, existujúcich e, aktivít e, orgánov danej krajiny a toto, sa, toto je jedna alternatíva, ale treba to odlíšiť od tých prípadov, ako napríklad v Afganistane, kde samotná armáda sa ujala z časti poskytovania pomoci. Myslím si, že je potrebné povedať, že obsah môže byť humanitárny, ale keď je obsah humanitárny, to nemož, ne, ešte neznamená, že máme hovoriť o humanitárnej pomoci. Preto je nevyhnutné, aby to všetko e, bolo podporované e, dodržiavaním zásad poskytovania e, humanitárnej pomoci. V opačnom prípade tu hrozia isté rizika, pokiaľ by sa použili vojenské sily. A keď e, zasiahne vojenská e, sila, ktorá je jedným z účastníkov e, neutralizácie konfliktu, tak toto nemožno považovať za humanitárnu pomoc. Okrem toho je potrebné rozlišovať krízové riadenie a reakciu na krízu. Ehm, keď hovoríme o krízovom manažmente, tak nemáme na mysli nájdenie politického riešenia z krízy, ale ide o reakciu na krízové e, situácie alebo havarijné situácie. Okrem toho, e, platí pre všetko, čo chcem povedať, to, že my vieme, že čím je situácia zložitejšia, tým dôležitejšie vedieť, kto má čo robiť. Toto musíme vedieť ex ante. Už dnes musíme vedieť, čo bude kto robiť v čase krízy. A po druhé, čím väčšmi sú humanitárni pracovníci vnímaní ako spolitizovaný. Ja tu kladiem dôraz na slovo vnímaný a to hovoríme, e, tu hovoríme o osobách, ktoré sú e, postihnuté krízami. To znamená, že vnímanie zo strany týchto osôb je veľmi dôležité, lebo e, títo ľudia, keď tam prídu ehm, e, tieto humanitárne alebo vojenské jednotky poskytujúce pomoc, tak tí e, ľudia na mieste musia e, vedieť a nesmú mať pochybnosti o ich úlohe ehm, ale my sme všetci humanitárni pracovníci a to je dôvod, pre ktorý sme tu. Je tu riziko? Áno, samozrejme je tu riziko. Odkiaľ môže toto riziko pochádzať? E, je nám všetkým jasné, že e, podľa Lisabonskej zmluvy bola vytvorená nová e, služba pre vonkajšiu činnosť, ale je potrebné, aby sme zabranili tým, že sa vydá nesprávnym smerom. Preto musí byť právny základ Európskej únie v zhode so e, systémom poskytovania humanitárnej pomoci v rámci OSN. My sme všetci e, účastníkmi príslušných dohovorov a preto sa táto skutočnosť odrazila aj vo výstavbe zmluvy. Keď hovoríme o zmluve, tak nie je to celkom správne, lebo sú tu dve zmluvy. Zmluva o Európskej únii a Euró- e, zmluva o fungovaní Európskej únie a táto druhá zmluva obsahuje úplne nový článok, ktorý predtým neexistoval. To je článok 214, ktorý sa zaoberá humanitárnou pomocou a jednoznačne ustanovuje e, právomoci komisie a princípy. Tieto Dva prvky znamenajú, že je absolútne nemysliteľné, aby v rámci tejto novej konštrukcie e, sme e, akceptovali e, riziko, ktoré tieto eh, eh, zmluvy nepredpokladajú. A je potrebné potvrdiť, že vždy treba rešpektovať dosiahnutý konsenzus. Ten konsenzus to v podstate predpokladá uplatňovanie článku 214, pretože znenie článku 214 eh, to ustanovuje. Je tu proces ratifikácie a podobne. Čiže všetko to, čo my hovoríme, znamená, že je potrebné rešpektovať usmernenia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 OSN. Odkiaľ teda môžu vychádzať tie rizika, pokiaľ nevychádzajú z ústavnej výstavby? To riziko môže vychádzať z úspešnosti humanitárnej pomoci. Humanitárna pomoc je v podstate úspešným príbehom a v súčasnosti sa stala príťažlivou aktivitou. Keď sa pozriete na agendu politických rozhodovateľov, tak vidíte, že e, e, sa tam veľmi často vyskytuje práve táto okolnosť. Ale medzi rozhodovateľmi rozhodovateľov patria aj vojenskí činitelia, ktorých takisto priťahuje táto oblasť. Obsah pomoci e, totiž e, môže byť nielen humanitárny, ale e, popri zabezpečí neutrality a nestrannosti treba pripomenúť, že my vychádzame aj z potrieb a keď hovoríme o potrebách, tak tu vstupujú technické prostriedky a tak ďalej. A treba identifikovať potreby. Tie potreby sú občianske, humanitárne a o tom e, rozhodujú práve príslušné zložky a nie politické orgány. Myslím si, že toto je potrebné rešpektovať. A e, tendencia e, teda považovať pomoc, ktorá nerešpektuje princípy ako humanitárnu pomoc, napríklad v Afganistane, to nie je správne. To, čo sa odhráva v Afganistane, to nezodpovedá definícii humanitárnej pomoci a z tohto dôvodu Afganistan vstúpi do dejín ako prípad zlyhania pokusu o pomoc, pretože tam skutočne nešlo o humanitárnu pomoc. Musíme teda vysvetliť okolitému svetu, že my nie sme nejakými dogmatickými e, vysvetľovateľmi e, princípov. Tie princípy majú dôvod a to rešpektovanie týchto princípov znamená, že sa predíde riziku politizácie a to, ta, na tomto základe chceme poskytovať našu pomoc. Aké máme skúsenosti z minulosti? Afganistan, ako som už povedal, a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale my to považujeme za e, niečo, čo nám umožní e, identifikovať, čo nemáme robiť, ako nemáme postupovať. Domnievam sa, že v nedávnych krízach Pakistan E, a to, čo sa pripravuje pre Líbiu, vstúpia do dejín ako príklad toho, ako treba postupovať. Myslím si, že Pakistan dobre zorganizoval vojenskú pomoc e, v súčinnosti s humanitárnou e, pomocou počas záplav, pričom v Európe bola komplikovaná situácia. Na severe sme mali eh, osoby, ktoré boli premiestnené z dôvodu konfliktov, utečencov, ale eh, pokiaľ ide o Pakistan, tam sa viac menej dobre využívala poskytnutá pomoc. Pokiaľ ide o Líbiu, e, ešte je potrebné vyčkať na rozhodnutie, či e, sa e, bude poskytovať účinná pomoc e, humanitárnej pomoci, ale ak sa pozrieme na to, čo sa deje teraz, my sa sústreďujeme na repatriáciu osôb, ktoré sa zhromaždili pri hranici. Ide predovšetkým o humanitárnu pomoc a ako viete, to, čo by som ja označil ako technickú stratégiu, stránku um, repatriácie má aj svoju vojenskú zložku. Toto je dôležitá okolnosť danej situácie. Dúfam, že budeme mať možnosť hovoriť o takejto pomoci aj v prípade Čadu. E, a k tomu chcem povedať len dve veci. Toto je, e, e, jeden z dôvodov, pre ktoré je potrebné neprestajne vysvetľovať tieto veci, aby ľudia nevnímali humanitárnu pomoc ako niečo iné. Už teraz existujú ľudia, ktorí e, e, poskytujú pomoc tým či oným spôsobom, ale, vtedy, ale nie je to humanitárna pomoc. Je potrebné neprestane udržiavať dialog predovšetkým so službou pre vonkajšiu činnosť. My si s nimi neprestane vymeniame informácie bez akýchkoľvek obmedzení medzi týmito dvoma stranami a toto je základ dobrého fungovania E, som veľmi rád, že môžem konštatovať, že v libyskej operácii, ak e, môžem troška zovšeobecniť, najmä kontakt s vojenským štábom rady je vynikajúci a nepretržitý. To je pomerne nová dimenzia, ktorá e, ukazuje, ako dynamicky sa vyvíja naša schopnosť vzájomnej spolupráce. A skutočne vždy bez ohľadu na povahu problému musíme postupovať spoločne a toto v zásade je jeden z našich princípov a v snahe vyhnúť e, vnímaniu našej úlohy ako dogmatickej. Ďakujem, dám slovo pánovi Miotcovi. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Pripravil som si prezentáciu na túto schôzu ale nadviažem na predrečníka a pozriem sa na tie ponaučenia, ktoré z tohto sme mali. 3 dne dozadu som bol e, v Líbii a to bolo po tretíkrát počas predchádzajúceho mesiaca a chcel by som sa podeliť s niektorými ponaučeniami, ktoré som získal v rámci tohto libijskej aktivity alebo libijskej krízy Tie ponaučenia, ktoré doposiaľ vyplynuli z tej situácie libýskej, sú podľa mňa veľmi zaujímavé. Libýska kríza e, predstavuje všetky prvky typickej krízy, kde môžeme sa vystavať riziku e, prieniku humanitárneho a politického humanitárneho teda a vojenského rozmeru a takisto politizovania sa tam môže objaviť. E, je to príklad istého zmiešavania a objavuje sa tam práve ten vojenský rozmer. Je to kríza, ktorá nie je vyriešená a pravdepodobne tam sa objavia scenáre, ktoré môžu dramaticky zmeniť. Treba niekoľkých hodín sa môžu zmeniť z riešenia konfliktu na patovú situáciu a môže to prejsť do toho najhoršieho prípadu, najhoršieho scenára, kde si to bude možno vyžadovať až vojenský zásah, tak aby sme dokázali eh, podporiť akékoľvek eh, formy humanitárnej núdze, humanitárnej pomoci. Eh, tak ako hovoril pán Zangl, tak doposiaľ sme dokázali aspoň teda zvládať všetky humanitárne intervencie z európskeho pohľadu, pokiaľ ide o Líbiu. Keď začala kríza pred s tým časom, tak hlavnou, hlavnou, hlavným cieľom bolo podporiť evakuáciu Európanov a takisto e, Libyčanov do Tuniska a Egyptu. A takisto išlo o to, aby sme silne podporili e, túto operáciu. My sme uľahčili všetky tieto aktivity aj vzhľadom na všetky tie nám disponibilné prostriedky. Kríza pokračuje a teraz sa sústredujeme po tom, čo došlo k evakuácii viac ako 400 tisíc ľudí, eh, ktorí cez Tunisko išli do Egypta a potom do tretich krajín, vďaka UNHCR a iným medzinárodným organizáciám. Teraz sústredujeme naše snahy na vnútornú krízu. Ako viete, Libia je rozdelená na dve časti. Západná časť, ktorá je pod kontrolou kadávskych jednotiek, a druhá, ktorá je pod eh, kontrolou tej Národnej rady. Ako som povedal, situácia je veľmi volatilná. Sú oblasti koncentrácie krízy, kde humanitárne eh, potreby sú veľmi vypuklé. Mizrata je jeden z prípadov. A keď som bol pred týždňom v Bengázi, bol tam pocit, že sa deje niečo kritické, niečo dramatické v Mizrate tento, toto bol veľmi silný pocit. E, e, mali sme našťastie správu od humanitárnych zložiek, ktoré povedali, že sa im podarilo dostať do miesta, že je tam síce kríza, ale je, podarilo sa im dodať nejaké medicínske zariadenia, dobiesť tam, dopraviť tam doktorov. Je evidentné, že je to kríza, e, že sú uprostred boja, sú tam snajpery, ostrovači, ale tá situácia je relatívne kompatibilná s krízou, ktorá si nevyžaduje intervenciu v teréne, zásah v teréne, pokiaľ ide o vojenskú zložku. Viete, že sme pripravení, že Európska únia je pripravená eh, poskytnúť eh, takýto typ podpory. Pani Ashton, vysoká predstaviteľka, je v úzkom kontakte eh, s koordinátorom humanitárneho organizácie. Sme pripravení, a teda systém je pripravený spustiť akúkoľvek vojenskú podporu e, pre humanitárnu podporu v prípade, že e, príde k humanitárnej núdzi. Doposiaľ, ako som už povedal, humanitárna zložka považuje e, situáciu za zvládnutelnú vlastnými prostriedkami, bez toho, aby tam bol vojenský zásah, ale musíme pripraviť e, vojenský zásah, vojenskú intervenciu. Situácia, ako som už povedal, je e, veľmi volatilná, veľmi nestála. Kadafiho zložky zmenili vojnovú taktiku. Haštabia, malé mesto, ktoré je blízko pri hlavnom meste, e, ktoré je v rámci Bengázy, oblasti Bengázy, nie je viac ako 200 km vzdialené vojenské jednotky Kadafiho by dokázali do Bengázy prísť e, za niekoľko hodín. Nejdu tankami, idú, nejdu, nejdu tankami, ale idú e, ľahkou vojenskou technikou. Ich vojenská taktika je relatívne nová a mohla by dramaticky zmeniť situáciu, dokonca aj v Bengázi, zatiaľ čo NATO e, funguje v rámci bezletovej zóny. Musíme byť pripravení každopádne, aby sme aj požiadali e, operáciu CSDP, aby bola pripravená zasiahnuť. Je evidentné, že tá operácia prebehne len e, v zmysle e, požiadavky OSN. My teda fungujeme v rámci situácie, kde žiadna veľká humanitárna kríza nie je ešte prítomná, aspoň teda v tej východnej časti Líbie. Tá západná časť eh, je pod relatívne silnou kontrolou eh, vojenska, vojsie, vojsk eh, Kadáfiho. Snažia sa humanitárne zložky vstúpiť a ja som to pochopil tak, že dokonca aj misia OSN sa snaží dostať k Tripolisu a opäť začať svoje aktivity z Tripolisu, tej západnej časti krajiny. My podporíme tieto úsilia, tieto snahy a zabezpečíme, aby ECHO naďalej pokračovalo vo všetkých aktivitách, tak aby podporili aj OSN a tie skutočné humanitárne potreby. Aby som uzavrel e, moje krátke vystúpenie, domnievam sa, že libýska kríza je dobrým príkladom e, dobre e, riadenej krízy. Ak budeme pokračovať takýmto spôsobom, ak budeme pokračovať v takomto fungovaní, tak libýska kríza bude dôkazom, že humanitárna aktivita, humanitárne pôsobenie e, bude e, pokračovať, bude môcť pokračovať v súlade e, so zásadami, ktoré sú zásadami humanitárnej pomoci a politici budia, budú robiť to, čo majú robiť. Budú podporovať rekonštrukciu, podporia Národnú radu a občianskú spoločnosť a ľudí, ktorí sú vo veľkej núdzi a ktorí zúfalo volajú po zmene po 40 rokoch Kadáfiho režime, režimu. Veľmi pekne ďakujem, Joco. Teraz e, nasleduje časť venovaná otázkam a odpovediam. E, teraz ako prvému odovzdávame slovo pani Kač, pánovi Kačmarekovi. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, E, pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia, najskôr by som chcel e, sa srdečne poďakovať e, rečníkom. Dotkli sa veľmi dôležitých otázok. Z môjho pohľadu ale otázka Afganistanu je kľúčovou. Aj vy ste sa toho dotkli. Ale tie semantické otienky, neviem, či ste už na to narazili politická zložka, vojenská zložky, e, tí sú veľmi kreatívni, inovatívni, pokiaľ ide o semantiku a pokiaľ ide o termíny, ktoré e, používajú vojna, potom sa hovorí stabilizačná misia. Pred dvoma týždňami to nebolo bombardovanie, nehovorilo sa o bombardovaní, hovorilo sa o neutralizácii e, ťažkého delostrelstva alebo ťažkej vojenskej technológie, ktorá môže ohroziť civilné obyvateľstvo, neutralizácia ťažkého, ťažké vojenské technológie, to sa počúva lepšie ako bombardovanie. Takáto záplava inovatívnych termínov, tá, toto je vlastne výsledok fungovania vojenských zložiek, keď ide o civilné obyvateľstvo keď sa pozrieme na Afganistán, tak tam vždy ide o e, humanitárnu pomoc, ktorá je poskytovaná cez e, vojenské orgány. Takže musíme byť veľmi ostražití. Samozrejme, obsahom je pomoc, ale aká pomoc? Nie je to humanitárna pomoc v tom striktnom vnímaní slova humanitárny. Čiže naozaj neviem, či to nie je skôr pod menom vojenský, či to možno by bolo dobré aj do budúcnosti nájsť nejaký vhodný termín tak, aby sme presne ohraničili e, aktivity, ktoré robia vojenské zložky a aby sme sa vyhli zbytočnej, zbytočnému spolitizovaniu, aby to ne, nešlo do oblasti humanitárnej ideológie. Musíme to jasne ohraničiť, čo je politické, čo je vojenské a čo e, je humanitárne, respektíve čo by neplnilo túto požiadavku. Pán Berman. Merci, madame la présidente. E, pani predsednička, ďakujem. Myslím si, že musím vyjadriť súhlas s tým, čo povedal eh, Peter eh, Zangl, že Afganistan je úžasným príkladom zlyhania eh, potreby zachovávať nestrannosť, neutralitu, nezávislosť a nepolitizáciu humanitárnej pomoci. Navštívil som jedinú psychiatrickú nemocnicu v Afganistane s týmom z Európskej komisie a zrazu prišiel tým amerických vojakov. Boli to veľmi milí e, ľudia, ktorí financovali opravu tejto psychiatrickej nemocnice. To je príklad prekrývania sa úloh a pre pacientov je to veľmi zlý príklad, e, pretože týždeň predtým e, po samovražednom útoku na túto nemocnicu zostalo 40 ranených a 7 mŕtvych. Minulý, po, po minulé týždne v podstate od líbyskej od toho času, keď začala libyská kríza, e, dostávame zmiešané informácie o tom, kto e, je e, na čele humanitárnej pomoci, kto ju má na starosti, či je to služba pre vonkajšiu činnosť a kto sa ujal vedúcej úlohy, či to je komisár pre humanitárnu pomoc a myslím si, že ak nechceme, aby sa zahmlievali tieto hranice, je potrebné jasne povedať, že komisárka Georgieva a nikto iný rozhoduje o tom, čo robiť, alebo či to je niekto iný. Ja by som bol rád, keby ste mi to e, spresnili. Ďakujem, e, pán Neuser. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem aj tým, ktorí prezentovali. Myslím si, že tie témy, ktoré načrtli, tak tie zanechávajú viac e, otázok, ako dávajú odpovedi. Aspoň v mojom prípade tie princípy jasne počiarkli, podľa ktorých sa riadi humanitárna pomoc, e, nezávislosť, nestrannosť, neutralita a je to, má to byť orientované na potreby obyvateľstva. Myslím si, že táto posledná požiadavka, tá, od nej sa môžeme odraziť. Ak volá obyvateľstvo potom, aby e, prebehla vojenská pomoc, tak myslím si, že to je dôležitý ukazovateľ, indikátor, ako napríklad je to teraz eh, v prípade Bengázy. Eh, v tých katastrof, prípadoch prírodných katastrof, ktoré ste vyspomenuli, tsunami a Haiti, myslím si, že tam tá spolupráca eh, dáva priestor na isté zmiešavanie alebo prekryvanie humanitárnej a vojenskej zložky. Tam to nie je problém, pretože tu na vojenská časť disponuje patričnou infraštruktúrou, ktorú je možné použiť tak, ako je to pri evakuácii utečencov v Líbii, evakuovaní. Ale aj iné e, e príklady, pobrežie Slonoviny, Irak, e, Líbia a predovšetkým Afganistan, to sú príklady, pri ktorých zistujeme, že vždy vojenské, že vždy podliehame diktátu vojenskej politiky, alebo teda tej priorite a mne sa páčil vstup kolegu Kašmareka. Musíme si dať pozor aj na tie konotácie, na tú semantiku, na ten, na ten, na ten jazyk. Semantika vojenskej zložky sa mení. Keď počujem slovo soft power ako príklad stratégie to, tak sa ma zmocňuje veľmi nedobrý pocit. Dokonca mám zimomrievky. A keď myslím na konkrétnu vládu mojej krajiny, tak tam teraz eh, máme ministra zodpovedného za rozvojovú pomoc, eh, ktorý sa e, podvolil tlaku ostatných rezortov, ktorý pri prvom svojom nasadení ako minister zahraničných vecí, ktorý, respektíve pri svojom prvom nasadení išiel v kabáte ministra zahraničných vecí. A myslím si, že na, neexistuje názornejší príklad zmiešavania e, takýchto dvoch e, zložiek. Bol som prítomný pri správe o Afganistane a participoval som na nej. A pred vypracovaním tejto správy som sa stretol s mnohými mimovládnymi organizáciami a jedna z tých, jedno z tých posolstiev tam bolo pretavené do správy. Mimovládny sektor povedal, že treba počúvať nás. My sme tí, ktorí boli prví v tejto krajine, skôr ako tam prišla vojenská zložka a my budeme tými subjektmi, ktoré tam ešte budú po tom, čo odídu e, vojska. Čiže môj cieľ, môjim zámerom je, aby sme silnejším spôsobom tie mimovládky a tie organizácie pre humanitárnu pomoc, aby sme ich silnejšie zapojili. A posledná pripomienka, diskusia, ktorú tu vedieme, tá povedie k väčšiemu konsenzu a budeme môcť lepšie pokračovať e, v takejto rozprave e, na výbore pre vonkajšie záležitosti a takisto na výbor SEDE, teda podvýbore, pretože tam je priestor e, na takýto, takúto diskusiu o lepšej a efektívnejšej humanitárnej pomoci. Uh, takže teraz dáme slovo rečníkom. Neviem, ako si to predstavujete, či každý odpovie na otázky, ktoré sa vás týkajú, alebo si to nejako rozdelíte, tak aby to bolo čo najúčinnejšie. Kto by chcel začať? Čo sa týka vzťahu služby pre vonkajšiu činnosť a humanitárnej pomoci je úplne jasné, že Kristalina Georgieva je za, zodpovedná za humanitárny biznis. My sa tu neprekrývame, ani nefúzujeme, nevytvárame žiaden ani technický, ani problém a dôkaz e, našej e, misie e, je napríklad to, čo sa robí v Libii, to je jasné. Ja som bol v Libii trikrát, ja presne viem, čo robia aj kolegovia z ECHA, dostal som správu a my pracujeme aj na báze ich správy. Napríklad v prípade poslednej misie sme roky, hovo- hodiny hovorili s našimi kolegami z ECHA, ktorí nám predkladali informácie a ob- fotky z humanitárn- od humanitárnych ľudí a my sme na báze týchto obrázkov potom pripravili iniciatívy, ktoré boli paralelné im, tomuto humanitárnemu biznisu. Čiže to je iný druh pomoci. Tu máme nástroj pre pomoc a, a tak ďalej. Takže na začiatku sme možno, že trošku mali problémy, kým sme pochopili, aká je úloha mojej služby a úloha ECHA a humanitárnej pomoci. Myslím si, že teraz e, ideme už stále viac a viac tým správnym smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte chceli by ste niečo doplniť? Oui, Ďakujem len dva alebo tri body. Je pravda, že ako som povedal, e, ECHO funguje už celý rad rokov na základe konsenzu a e, Lisabonská zmluva je v účinnosti e, len 15 mesiacov od decembra 2009 a fungujeme v plnom rešpekte e, Lisabonskej zmluvy. A pokiaľ ide o tú otázku a odpoveď Agostina, áno, je to pani Georgieva, ktorá to má na starosti a pokiaľ ide o Líbiu, naši experti sa nachádzajú na obidvoch hraniciach už od začiatku konfliktu. Dvaja sú v súčasnosti v Bengázi, kde analizujú situáciu. Ten problém, ako viete, spočíva tom, že nie v Bengázi nám hrozí, že sa stretneme s najakutnejšími problémami, pretože z hľadiska pomoci by som tieto problémy označila ako pomerne ľahké ľahké, e, ktoré sme schopní zvládať a v zásade sa tam zbierajú informácie e, od ľudí, ktorí prichádzajú z rôznych častí krajiny. V súčasnosti nemáme žiadneho človeka v Tripolise, kde neexistujú akútne tri, e, humanitárne problémy, ale tie problémy sú v tzv. čiernych zónach, zónach. A keď sa situácia zmení, čo je ľahko možné, tak e, sa tam dostavia aj ľudia z Echa. A to isté platí aj pre situáciu na pobreží Slonoviny, kde sa pred 36 hodinami situácia zmenila a je tu e, zaujímavá paralela medzi e, pobrežím Slonoviny a Líbiou z hľadiska Echa, pretože v obidvoch prípadoch sme predpokladali využitie 30 miliónov eur, ktoré sa už 32 miliónov, ktoré sa už aj e, využili. A e, pokiaľ ide o pobrežie Slonoviny, tieto peniaze sa predovšetkým použili v prospech Liberie, kam smerujú utečenci z pobrežia Slonoviny. Takže Myslím si, že všetkým nám to je jasné a e, pokiaľ ide o otázku, či existujú dôvody pre obavy zo strany DG Echo, ja si myslím, že nie DG Echo v rámci komisie funguje už dlho, ale jediné nebezpečenstvo pre humanitárnu pomoc spočíva v nerešpektovaní e, pravidiel humanitárnej pomoci, pretože to by mohlo znamenať jej zánik rizik. Takže je tu to riziko, ale to riziko nevyplýva z inštitucionálnej e, štruktúry. Teraz niekoľko slov o e, semantických e, aspektoch vojenských zásadov a tvorivosti. Pán Kačmarek hovoril o tejto tvorivosti, semantickej tvorivosti a toto nie je len privilegium vojenských zložiek. Ehm, máme tu, eh, keď hovoríme o humanitárnej pomoci, toto je výraz, ktorý sa používa častejšie, ale ja nemôžem ehm, na to odpovedať, ale všeobecne platí, keď mi niekto povie XY použil slovo humanitárny, tak dúfam, že ten výklad eh, zodpovedá tomu, čo eh, to obsahuje. V opačnom prípade je veľmi ťažké naozaj kvalifikovať pomoc ako humanitárnu alebo nie. Pán Berman ma požiadal, e, ešte chce niečo doplniť ale napriek vašej e, vynikajúcej a ubezpečujúcej odpovedi my ako parlament, e, Európsky parlament musíme na jednej strane chrániť e, finančnú nezávislosť humanitárnej pomoci, pretože tu existujú isté snahy v Európskej komisii stierať tieto hranice a tým pádom aj podrývať nezávislosť vonkajšej činnosti EÚ. To je na jednej strane. A ja mám pocit, že v Severnej Afrike existujú viaceré E, zložky, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc a nie je to len pod záštitou pani Georgievy. Mám pocit, že skutočne tam dochádza k prekryvaniu a mňa by skôr zaujímali názory tých dvoch pánov, ktorí sedia pri vás, či skutočne je európska humanitárna pomoc nezávislá. Presne tak aj mňa táto otázka zamestnáva. Nemám dojem z toho, čo zatiaľ zasnelo, že je tu e, prísne rozdelenie, taká demarkačná línia, že by z toho vyplývala humanitárna pomoc aj v kontexte s vojenskými intervenciami, s politickým fungovaním, s politickým zapojením zo strany zainteresovaných zložiek, či je možné to takto robiť. A neviem, či je tu tá jednoznačná demarkačná línia, ktorú všetci chceme a ktorou sa všetci stotožnili, či je to vôbec možné takto oddeliť vždy tu budú takéto prekrývania, takéto nejasné hranice a vždy tu bude isté ohrozenie, hlavne pre ľudí, ktorí e, nasadzujú e, svoje životy a teda riskujú aj pokiaľ ide o prácu pre takéto humanitárne organizácie. nevždy nie vždy sme zo strany humanitárnej organizácií počuli, že sa vidia ako ohrozené a že musia sa stiahnuť povedzme z takýchto krízových oblastí, že sú donútené. Mňa by zaujímalo, či e, v rámci vašej predstavy pred, si, si viete nejakým spôsobom, viete nájsť priestor a nejaké alternatívne uvažovanie a akým spôsobom tam vnímate zodpovednosť OSN a ako by dokázali koordinovať svoje kroky s organizáciami pre EÚ, čiže ochrana civilného obyvateľstva v rámci prírodných katastrof a toto je oblasť, ktorá by nemala spadať naozaj pod vojenské, vojenskú zložku, ale tam by sme mohli využiť práve tú humanitárnu. Eh bien, il n'y a plus de questions de députés, donc je vous passe euh, la parole. Uh, keďže to nemáme otázky, pán Mamčin, odovzdávam vám slovo. Sorry. Ah. merci. <laughs> okay, merci. Quand même. Um, thank you very much. I'd, I'd like to... Ďakujem pekne, aby som sa ešte vrátila, ak môžem, k otázke teda toho, že objasnenie úloh. Myslím si, že je absolútne dôležité, aby sa rozumelo, aké sú jednotlivé role. A tak ako aj tu viacerí spomenuli, že či použijete slova, ktoré niekedy ťažko zabezpečiť, aby boli presné. Napríklad, keď hovoríme o ochrane civilistov, čo sa stalo veľkým, mm, veľkým, veľkou činnosťou medzinárodného spoločenstva ešte aj pred Líbiou. Napríklad, keď sa pozriem na vývoj v rámci medzinárodného spoločenstva, mnohé roky e, o myšlienka vnútorne presídlených ľudí bola videná ako nejaký, e, ako otázka, ktorá sa týka len, alebo vnútorná otázka tej danej krajiny. Ale teraz E, dá sa povedať, že väčšina e, našich mierotvorných misií, mier udržiavajúcich misií, napríklad v Kongu, kde prvou prioritou je ochrana civilistov. Celá úloha tejto misie je taká. A to znamená, že tie vojenské zložky, ktoré tam sú, musia slúžiť tomuto cieľu. Ale vojaci nie sú trénovaní ochraňovať civilistov nikde. Tí sú, tréne, sú školení a trénovaní na niečo iné. A preto, keď sa snažíte e, o to, aby vojaci ochránili civilistov, tak ich musíte k tomu vyškoliť. Ale zásah si nevždy vyžaduje Eh, nejaké také vyslovene vojenské eh, aktivity, ako napríklad zabezpečenie bezletovej zóny alebo nejaké eh, skutočné vojenské zásahy, ale napríklad malé je z malé jednotky modrých prilieb mali veľmi taký odstrašujúci um, príklad. Oni v podstate nerozdávajú žiadne, žiadne jedlo alebo humanitárnu pomoc. Oni jednoducho sú tam na to, aby chránili e, civilistov. Je to jasné, že e, má to aj humanitárny dopad alebo účinok tým, že zabezpečujú humanitárny priestor pre to, aby mohli robiť, aj keď tie jazyk môže, že splýva, ale je jasné, že, ale musí vždy byť jasné, že kto má akú úlohu a každý musí chápať, e, že aká jeho úloha je. Jasné musí byť aj týmto všetkým, tak vojakom, ako aj tým mierovým zborom, ako aj humanitárnym pracovníkom, že aké sú ich úlohy a kde sú ich hranice. To je mimoriadne dôležité. Čo sa, takisto tu boli viaceré odvolávky na Afganistan. Napríklad e, posledné e, e, nedorozumenie viedlo k tomu, že jednoducho sa hovorilo, že tí pracovníci pomoci sú len aké, akýmsi predlžením ruky vojenských operácií, respektíve Taliban používal takýto, takýto argument a to je naozaj veľmi nebezpečné. A tí, ktorí tam naozaj sú a poskytujú pomoc, tak v podstate namiesto toho, aby poskytovali neutrálnu humanitárnu pomoc, sú videní, ako keby chceli um, prevz- získať, získať svoju, svoju prevahu a tým pádom sa vlastne stávajú terčom, terčom útokov. Takže ak by som mohol povedať, e, musíme tú humanitárnu pomoc v Afganistane nejakým spôsobom dostať do takej situácie, že sa bude môcť lepšie sama um, ustanoviť alebo nájsť si svoju pozíciu v rámci Afganistanu. Ja sa teraz rád vypočujem, alebo bolo veľmi zaujímavé vypočuť si tento dialog aj o tom, akým spôsobom máme rôzne úlohy ale myslím si, že je extrémne dôležité, ako sme tu aj hovorili, že je treba oddeliť predovšetkým politické záujmy. Určite aj v prípade jednotlivých členských štátov je tu echo a európsky prístup, ale sú tu aj členské štáty, ktoré majú svoje vlastné agendy, ktoré sú aj európskymi a musíte jednoducho oddeliť politický záujem a niektorý tu hovorili, ehm, že politický záujem je, aby ehm, Kadáfi odišiel. Ale to nemôže byť humanitárny cieľ, či už to pomôže alebo nepomôže humanitárnej pomoci. Ale aby mohla byť humanitárna pomoc k dispozícii, je potrebné zabezpečiť priestor, prístup do týchto území, ktoré sú ale pod kontrolou Kadafiho momentálne a tým pádom sa tieto veci vlastne sú veľmi, sú veľmi zložité. Pani Martinez, ďakujem pekne. Niekoľko poznámok, možno by ja napokon sama položím viac otázok než odpovedí. Čo sa týka tej semantiky, ja súhlasím a možno, že budem veľmi naivná, keď to poviem otvorene, ale keď hovoríme o rozvojovej politike, je, zmluva je jasná o tom z hľadiska toho, čo je rozvojová politika. Môžeme tu mať tú diskusiu o tom, že čo je chudoba a tak ďalej. Ale z Afganistanu už vieme, že napríklad vzdelávanie je, je viac než len nejaká škola, je viac než nejaký e, štyri steny, jednoducho je to o, o, to, o tej výchove, o tom chodení do školy a tak ďalej. Takže ja si myslím, že ja verím na oddelenie jednotlivých e, úloh. Myslím si, že aj princípy sú rôzne. Verím, e, súhlasím s tým, čo hovoríte o tom vnímaní, pretože v prípade mojej organizácie aj iných, ako ste aj vyspomenuli, my sme boli už v týchto krajinách pred vojenským zásahom. E, boli sme tam aj v najhorších chvíľach e, krízy a zostaneme tam aj naďalej. Čiže my musíme si získať dôveru tej komunity a to súvisí veľmi intenzívne s našou účinnosťou. Čo sa týka úlohy vojenskej zložky, do toho nebudem zasahovať, pretože to bolo vidieť napríklad e, v prípade Pakistanu. My Uznávame, že možno, že bude úloha pre armádu ako poslednú možnosť, ale naozaj to musí byť veľmi, veľmi posledná možnosť, e, to musí byť jasné. Ehm, ale čo sa týka spolupráce a dialógu, niekedy trvalo 10 rokov, kým niektorí pochopili, aké sú dôsledky týchto činností. Takže moji kolegovia na tomto hearingu mi povedali, že hovoríme to a to a to um, vojakom v Afganistane a teraz už konečne uh, nám to, čo hovoríme, sa už konečne dostáva um, na správne miesto, ale my samozrejme, že máme obavy ano, o bezpečnosť našich pracovníkov, ale je potrebné zabezpečiť eh, koordináciu s ostatnými zložkami alebo medzi týmito zložkami a nie koordinovať nikoho, ale s niekým. Čo sa týka otázky pána Bermana o nezávislosti ECHA od EÚ. Myslím si, že ECHO je celkom nezávislým donorom, stojí za princípmi nezávislosti a vzájomnej humanitárnej pomoci. Myslím si, že riziko tu je také, že kvôli e, úspechu a pretože keď sa EÚ nevie dohodnúť ani na spoločnej E, zahraničnej politike, tak e, my máme určité soft právomoci a máme aj rozpočet. A my sme humanitárna pomoc, ale sme zároveň rozvojovou pomoc. Čiže keď sa EÚ nevie dohodnúť na zahraničnej politike, potom my budeme sa musieť potom opierať o iné politiky, ktoré sú tiež externými politikami, ale otvorene povedané, myslím si, že zmluvy sú veľmi jasné z hľadiska toho, aké sú ciele. Ďakujem. V rámci tejto výmeny názoru, prepačte, ešte, ešte, pán Zangl, máme, máme ešte čas. Nech sa páči. Najprv otázka pána Bermana. Čo sa týka v budúcnosti tvorby nástrojov Európskej únie v, pre humanitárnu pomoc a či sa to potom bude zamiešať zamieňať s inými. Ja som vlastne už e, tu, takúto diskutúciu viedol aj práve vďaka Európskeho, pozvanky Európskeho parlamentu. Ja som už aj v Londýne na konferencii povedal, že vlastne to je K otázke teda wichtig ist. Aber auf Ihre Frage äh, der Entscheidung. Otázky, pani Zimmer. Myslím si, že v prípade Líbie je pre mňa veľmi dôležité, že tak ako je článok preambula 5 a odsek 1, sú tam, e, sú tam jasné ehm, podmienky, Čiže je to jednoducho podporné opatrenie pre EUFOR k, k, pre koncepciu humanitárnej pomoci a po druhej takisto je úplne jasný v oboch textoch napísané, že že nie je to iba na požiadavku e, OSN, ale zároveň OSN OČA a tým pádom sú tie pomerne veľmi jasné um, vojenské koncepcie z tohto vyplývajúce. Takže myslím si, že to je úplne jasné tam napísané a to, čo sme doteraz vlastne počuli aj z vyjadrení pani baronky Ashton, Myslím si, že je to takisto v tejto línii. Potom druhá vec, vy ste položili otázku k civilnej ochrane, že či by sme mm, nemali týmto spôsobom mm, my sme vlastne pripravili oznámenie v októbri a my sme to vzali veľmi pozitívne. Teraz sa táto snemovňa venuje tomuto stanovisku. Um, dúfame, že teda to, to stanovisko bude potom podporené parlamentom. Ako viete, my musíme Samozrejme, že my, my potrebujeme e, e, za... E, takže potrebujeme zabezpečiť civilnú ochranu, ale nie všetky členské štáty sú celkom na našej vlnovej dĺžke, takže keď bude pripravená hodnotenia dopadov v lete, tak pripravíme určité texty a potom vám ich predložíme a E, vlastne v rámci toho už e, v rámci toho prí, procesu prípravy podkladov budeme mať veľké viac možností s o týchto otázkach diskutovať. Ďakujem pekne. Prejdeme teda e, k panelu číslo 2. Poprosím, aby sa, e, aby sa ujali svojich miest za predsedníckým stolom traja nadchádzajúci rečníci. Budeme hovoriť o manažmente e, vzťahov medzi civilnými a vojenskými zásahmi v teréne, prípadové štúdie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 Donc, euh, nous avons le plaisir e, Máme to potešenie tu privítať profesora Kamambu z e, Univerzity v Liež. Bude hovoriť o prípade Demokratskej republiky Kongo, predovšetkým o úlohe misie OSN. A pán a pán, e, e, potom tu máme pána e, generála Ganasiu, ktorý bude zastupovať európske operácie na udržiavanie mieru v Čade a v Stredoafrickej republike. A napokon prehovorí pani Ingrid McDonald, ktorá má na starosti aktivity formovania verejnej mienky v mene Norskej rady pre utečencov. Nech sa páči, pán Kamamba. Ďakujem. Ja by som e, chcel e, za e, titul svojho vystúpenia použiť slova Neviem. Chcem v podstate žiadny, žiadny boj, žiadna e, práca. Toto je výraz, ktorý sa využíva v vojenskom rámci, respektíve, respektíve je to výraz, ktorý sa použil v roku 2008. Konda, to znamená rebel. Konda. je to e, jeden bývalý generál, ktorý vytvoril e, v tejto časti sveta svoje hnutie. Keď sa hovorí žiadny konda, žiadna práca, tak... Alors, il y a, quand on parle keď sa hovorí o úlohe e, vojenských zásahov, musíme vychádzať z troch funkcií. Je to strategický, ideologický a ekonomický rozmer e, keď hovoríme o týchto jednotlivých funkciách, ale vždy máme na mysli e, otázku medzinárodnej pomoci, musíme hovoriť o jednotlivých aktérov. Kunda pouvoir contrôler un espace beaucoup plus grand en provoquant une catastrophe humanitaire. Euh, táto euh, kata humanitárna katastrofa umožnila tomuto bývalému generálovi viesť rokovania s kongskou vládou e, či s, s kongskou vládou a e, bolo potrebné e, riešiť aj otázku prírodných zdrojov. Pokiaľ, e, keď hovoríme o tomto mote e, no Kondanov Jobs, tak e, hovoríme o kapitole 7 dokumentu OSN a veľmi jasne definovanej úlohe que qu'elle a comme objectif principal la protection donc des civils a e, keď tu, tu musíme hovoriť o, o ochrane civilných osôb a ochrana civilných osôb e, je rozhodujúca a preto sa tu hovorilo no konda, no job. Keď hovoríme o situácii v Kongu, tak Konžská armáda nie je dostatočne štrukturovaná a nedokáže odolať e, zásahom e, vojenských jednotiek, ktoré zorganizoval e, Konda. Konžská armáda sa musela snažiť stabilizovať situáciu situáciu na východe krajiny. Keď hovoríme o úlohe milícií Maj Maj, toto je ďalšia vojenská zložia zložka. Masívny príliv utečencov, ktorí boli premiesnení z iných častí krajiny, umožnili týmto milíciám nielen zneužívať túto e, populáciu, ktorá už bola obeťou nielen vojenských konfliktov, ale rôznych ďalších okolností, Čiže pre milíciu to bola v podstate ľahká korisť, pretože spomedzi týchto ľudí e, robili nábor detí, ktoré potom využívali na boj v ďalších konfliktoch. E, vo vzťahu k medzinárodným organizáciám treba povedať, že e, tieto e, mali istý prístup k populáciám, ktoré boli predmetom týchto presunov obyvateľstva a toto civilné eh, obyvateľstvo na východe krajiny bolo potrebné zabezpečiť. Eh, túto úlohu robili eh, modré prílby títo presídlení ľudia potom boli obeťami nielen nekontrolovanými e, vojenskými zložkami, ale aj e, e boli obeťami zásahov regulárnej armády. E, a keď hovoríme o ideologickej úlohe, tak v prípade presunov obyvateľstva a pohybov obyvateľstva vzniku utečencov je potrebné povedať, že e, Títo ľudia boli vystavení mnohým katastrofám a vyžadovali si prítomnosť nielen modrých prilieb, ale aj medzinárodných organizácií. Druhú a poslednú úlohu, ktorú zohráva medzinárodná pomoc, to je tá ekonomická úloha e, ekonomická úloha v prípade e, masívneho prílevu e, zahraničnej humanitárnej pomoci umožňuje zabezpečiť trh potrebnými e, tovarmi. Presuny obyvateľstva smerom k táborom, e, však e, neprebiehajú vždy za tých najlepších podmienok. Niekedy sa stáva, že tieto, o, títo ľudia sú vystavení rôznym trestným činom a keď hovoríme o rezolúcii 1205, to, čo sa stalo v roku 2008, e, znamená, že modré prílby nie vždy dokážu zaistiť ochranu civilných osôb. E, v roku 2008 milión 200 tisíc osôb bolo presunutých, e, niekoľko stoviek tisícov ľudí bolo zabitých. A ale e, pravidla, za akých pôsobili e, zahraničné jednotky, neumožnili účinne chrániť civilné obyvateľstvo e, keď porovnávame humanitárnu pomoc a vojenské aspekty, na jednej strane misia OSN má za cieľ chrániť civilné obyvateľstvo, ale e, v prípade e, vojenských zložiek tie pravidlá nasadenia vojenskej sily im niekedy neumožňujú dostatočne chrániť civilné obyvateľstvo proti e, rebelom. Takže je tu nejednoznačne stanovený režim nasadenia vojenských jednotiek pod záštitou OSN z hľadiska ochrany civilných osôb. Otázka je, či modré prílby dokážu dostatočne účinne bojovať proti rebelom, aby mohli chrániť civilné obyvateľstvo. Na toto nevždy existuje jednoznačná právna odpoveď, pretože uh, uh, to e, ani nedostatočne, ne neustanovujú dostatočne príslušné dokumenty OSN. E, a preto nie vždy má civilné obyvateľstvo prístup k vojenskej humanitárnej pomoci, ktorú potrebuje. Nech sa páči, pán generál Janasia, ďakujem. No. Ja som bol kedysi generálom, ale teraz som nezávislým konzultantom a odkedy som eh, odišiel z aktívnej služby, tak eh, sa venujem práve oblasti vzťahov medzi civilnými a vojenskými zložkami. Robím tak v príslušnom eh, úrade v Švajčiarsku. Ja som jediný vojenský predstaviteľ, ktorý bol pod pozvaní na toto stretnutie. A chcel by som hovoriť o vojenských zásahoch a humanitárnych. Ešte stále sú nám známe prípady operácie Forčad RCA. Tam išlo o to, aby sa e, príslušné prostriedky prispôsobili realite existujúcej v Čade a aby sa poskytla dostatočná pomoc e, v rámci medzinárodnej humanitárnej pomoci. Táto operácia bola poznačená dvoma paradoxami, ktoré poukazujú na zložitosť vojenských zásadov v prí, zásahov v situácii humanitárnej krízy. My nemáme napríklad, nemali sme možnosť e, e, viesť vojenské operácie, e, ktoré boli potrebné. Bola to prechodná vojenská operácia, ale v Čade si ju neželali. Európa chcela konsolidovať svoju obrannú politiku, ale hlavné krajiny, z ktorých pochádzali vojenské vojenské jednotky Francúzsko boli prepojené s Čadom dohodami o vojenskej spolupráci. Našimi pro protivníkmi neboli eh, čadskí rebeli, ale boli to eh, rôzne skupiny v krajine založené na etnických princípoch Alpoch. E, cudzie síly na území Čadu e, boli takto e, vnímané ako síly, ktorých úlohou nie je chrániť civilné obyvateľstvo. Čiže v takomto rámci sme boli nasadení. My sme poprvýkrát vstúpili s humanitárnymi organizáciami práve v tom čase. Paradoxom je, že tieto prvé kontakty boli veľmi pozitívne a sľubovali dobré a dostatočné vzťahy na to, aby sme mohli plniť svoje poslanie. E, museli sme totiž eh, chrániť, chrániť a chrániť chrániť e, tzv. zraniteľné obyvateľstvo, utečencov, miestne obyvateľstvo. Okolo 400 tisíc e, obyvateľov museli chrániť jednotky o sile 4 tisíc mužov na obrovskom území. E, okolo 2 tisíc ľudí poskytovalo humanitárnu pomoc, zastupovali rôzne organizácie situácie. Bolo potrebné chrániť e, miestne obyvateľstvo, ktoré bolo vystavené e, riziku. Ono to, táto misia vyzerala dobre na papieri, ale nebolo to také ľahké realizovať v teréne. Bolo potrebné veľmi presne vymedziť e, skutočnosť, že naša úloha bola v zásade vojenská a používali sme v zásade vojenské možnosti a prostriedky a preto e, sme e, realizovali projekt ku ktorému som veľmi kritický. E, vzhľadom na operatívne problémy, ktoré bolo potrebné v danej situácii riešiť, sme 15, minú, 15 dní po našom príchode do krajiny boli vystavené sústredenému útoku rebelov. A v tom čase pán Kučner, Kučner navštívil Čad a hovoril Gos Bejdovi, že je potrebné urobiť všetko na to, aby prvé presídlené osoby mohli byť prijaté ešte pred nástupom sezóny dažďov. d'une part, si je n'avais pas considéré les... Eh, keby som eh, vtedy nevnímal vyhlásenie ministra zahraničných vecí ako záväzné eh, usmernenie, tak nebolo by možné primerane komunikovať s reprezentáciou Čadu a Európskej únie, ktoré sa v tom čase nachádzalo na francúzskom veľvyslaní pristahovalectve. Keď sme riešili otázku presídlených osôb, bolo jasné, že ju bude veľmi ťažké riešiť, pretože naše síly nemali žiadny mandát, aby mohli priamo zasiahnuť do operácií spojených s návratom, tých, s návratom týchto osôb. A napokon, vzhľadom na e, to e, prerušenie vzťahov medzi e, vojenskými a civilnými zložkami zasahujúcimi v krajine. Som urobil rozhodnutie, aby sa táto situácia riešila. riešila. Za najdôležitejšie som považoval pochopiť e, dôvody tohto rozdelenia ja som bol zodpovedný za vojenské operácie v teréne a bol som predovšetkým zodpovedný pred 27 e, zúčastnenými krajinami. Ja som sa rozhodol, že tento vzťah e, je potrebné zmieriť, pretože bolo potrebné, aby som ja moju misiu ochrany e, civilných osôb mohol plniť. ale mimovládne organizácie v Čade e, e, neboli dostatočne e, spokojné s takýmto vymedzením pomoci, boli kritické a sme, museli sme preto vstúpiť do osobného vzťahu. E, my sme e, sa rok a pol stretávali s predstaviteľmi týchto civilných organizácií pri večeri aj e, pri iných príležitostiach a vysvetľoval som im, aká je úloha vojenských zložiek. Bolo potrebné, aby sme neprestajne vzájomne budovali a upevňovali naše vzťahy aj napriek e, rozdielnemu výkladu jednotlivých krajín, pokiaľ ide o vzťahy medzi civilnými a vojenskými zložkami. Uh, Vytvorili sme informačný systém, e, vydávali sme dvojtyždenník pre mimovládne organizácie, aby sme ich informovali o našich analýzach bezpečnostnej situácie, o hlavných operáciách, o naliehavých opatreniach. Um, Potom sme dali naše mapy e, predstaviteľom mimovládnych organizácií, aby sa dokázali ľahšie presúvať po krajine, predovšetkým e, v období dažďov. Takisto sme sa zúčastňovali na seminároch e, určených na formovanie verejnej mienky a zapojili sme mimovládne organizácie aj do nášho plánovania possible. Zúčastnené krajiny e, potom boli zapojené do otvorenej kontroly operácií v Čade. Myslím si, že 10 tisíc európskych vojakov, ktorí boli nasadení v Čade v tomto roku, sa veľmi veľa naučili o humanitárnych operáciách a o potrebe rešpektovať priestor pre humanitárne operácie a slobodu vojenských vojenských operácií. E, pri plánovaní týchto operácií je potrebné to brať do úvahy ako aj rešpektovanie zásad z osla. Dúfam, že tieto princípy sa budú v každom prípade aplikovať a je potrebné, aby na obidvoch stranách existovala dobrá vôľa. Ďakujem, ja by som to chcela len spresniť. My sme sa zo strany európskych inštitúcií snažili pozvať aj vojenských predstaviteľov, ale ukázalo sa, že nie je možné, aby by sme tu mali ešte ďalšieho predstaviteľa vojenskej strany dnes ráno. To je len na spresnenie. Teraz dávam slovo pani Ingrid McDonald ktorá má na starosti e, Nors, e, otáz, formovanie verejnej mienky v Norskej rade pre utečencov. Previous. Ďakujem pekne. Na začiatok by som chcela poďakovať predchádzajúcim rečníkom a takisto aj fakt chcem poďakovať za to, že e, máme e, možnosť tu byť a zastupovať Norský humanitárny, Norskú humanitárnu e, radu. Pokiaľ ide o našu organizáciu, asi 60 rokov fungujeme. Fungujeme hlavne s vnútorne presídlenými osobami a asi v 20 krajinách pôsobíme. Mnohé z vecí, ktoré som chcela pokrývať, pokiaľ ide o úlohu zásada princípov a prečo ich používame, tie už vyriešili predrečníci, takže ja prejdem priamo k praktickým záležitostiam. Posledných niekoľko rokov som strávila v Afganistane, pracovala som na otázkach civilných a vojenských a vrátane predsedania Národnej e, skupiny pracovnej pre civilné a vojenské záležitosti a takisto veľa mojich skúseností pochádza aj zo Sudán, Sudánu, tam je aj pán Druat a snažili sme sa aj tam riešiť otázku humanitárnej a vojenskú, na tú praktickú úroveň, pokiaľ ide o úlohu princípov Primárne ide o istú percepciu, vnímanie a akceptovanie. Keď som nedávno vyšla na Filipíny, kde sme sa snažili e, rokovať o našom prístupe do Mondanao, čo je jeden z dlhotrvajúcich konfliktov, najdl- najdlhšie trvajúcich v rámci cel- celého sveta, celá otázka akceptovania takýchto aktérov, vládnych a mimovládnych, je úplne principiálna. My teda využívame tieto zásady z pohľadu, z pohľadu nášho formulovania potreb, e, pomoci ľuďom v núdzi. Nás potom jednotliví aktéry v týchto oblastiach nevnímajú ako hrozbu, čiže na praktickej úrovni je to schopnosť z našej strany predstaviť sa ako niečo, čo nehrozí, e, neohrozuje ich, teda je to vyslovene len organizácia, ktorá zabezpečuje isté potreby. Toto je teda relevantné. Budem sa e, sústrediť na medzinárodné e, vojenské zložky, jedna z veľkých víziev, ktoré budeme čeliť v budúcnosti, tak tá sa týka národných e, vojenských zložiek a tie komplexných, komplexných prostredí. Ja sa budem sústrediť teraz na medzinárodné vojenské zložky a e, núdzové situácie ohľadom konfliktov. V Afganistane sme veľa diskutovali o ak Máme e, Civil Military Guidelines pre Afganistan, tie boli vypracované pred niekoľkými rokmi a ja spolu s ostatnými vrátane členov vojenských zložiek sme strávili asi 3 roky nad implementáciou týchto usmernení. A môžem povedať, že na papieri vyzerajú veľmi dobre, sú kvalitné, ale realita je, že sme zlyhali. Nedochádza k ich implementácii. Je tu viacero dôvodov a na toto by som sa chcel teraz sústrediť. Jeden z primárnych dôvodov je e, otázka Hearts and Minds Campaign. E, Počuli sme o tomto, pokiaľ ide o stabilizáciu a všetky tie súvisiace veci, ale primárne išlo o Ehm, vynútenú ochranu. Mnohí eh, vojenskí aktéry chceli zabezpečiť eh, nanútenú ochranu tým, že si získajú srdcia a mysle eh, civilného obyvateľstva tým, že budú rozdávať humanitárnu pomoc. Čo sme videli, v, čo sme boli svetkami, pokiaľ ide o východný Afganistán, išlo tie lokálne mimovládky, ktoré mali s tým problém a ktoré fungovali v rovnakom prostredí ako my, Čiže vojenské zložky eh, robili nejaké medicínske aktivity, to isté robili aj humanitárne zložky, robili v podstate identické veci, identické procesy a pracovali s rovnakými príjemcami. Takže eh, v noci vlastne niektoré ozbrojené opozičné zložky došli a zatvorili fungovanie mimo mimovládiek. To znamenalo, že eh, vojenské zložky po šiestich mesiacoch pozastavili tie svoje aktivity, prišiel nový veliteľ a povedal, že ja vyskúšam niečo nové. Čiže 20 rokov pomoci zmizlo len tak, pretože títo aktéry boli vylúčení. Preto je dôležité takto to rozlišiť. Nie je len o to, že my hovoríme o princípoch, znamená to aj, čo to predstavuje na, v teréne. Tí, ktorí mali predtým prístup k medicínskym službám, už potom nemali v tejto situácii. Takisto tu máme prístup charity. Nejde tu o nejaké pocity lútosti. E, často počujeme, že spolucítia vojaci s ľuďmi. Nie, tu sa treba sústrediť na fakt, že ľudia majú právo na pomoc. Občania a civilné obyvateľstvo v týchto miestach má právo a je nutné naplňať ich požiadavky. My sme skúsení profesionáli, máme 16 rokov skúsenosti v rámci mojej organizácie, takže my prinášame ešte skúsenosti z pohľadu našej pôsobnosti. Čo sme videli na západe Afganistánu, bol tam jeden z PRT, a ten pracoval eh, so školami No, poskytovali im rôzne technologické zabezpečenie, rozličné veci a na druhý deň to bolo predávané na čiernom trhu a takéto získané prostriedky boli používané na korumpovanie, takže to bolo zlé. Čiže tí, ktorí boli slepí, tým sa nedostala vlastne tá, tá technológia a tie zariadenia. A to ničilo aj všetky ostatné e, programy, pretože všetci čakali na ten svoj podiel. Takisto sme videli tzv. efekt alebo účinok CNN alebo BBC. Je oveľa stráviteľnejšie, keď e, ste videní, ako dávate futbalové lopty alebo satelitné e, taniere alebo knihy. Myslím, že všetci, čo tu sedíme, musíme prezať istú zodpovednosť, pretože vojenské zložky sú v veľmi ťažkej e, situácii, pretože toto presne chcú vidieť ľudia doma. Nie nevyhnutne chcú vidieť tie nevyhnutnosti, ktoré sa viažú na boje, na bojovanie. Čiže my ich takmer nutíme takýmto spôsobom naplňať agendu humanitárnej pomoci. Keď sme pracovali s vojenskými aktérmi v teréne, tak sa dochádzalo k takýmto ťažkým situáciám. Nešlo ani o to, teda išlo vlastne o to, ako oni zvládajú ten, tú zložku public relations alebo verejných vzťahov. Ďalšia vec, ktorá bola veľmi dôležitá, tá, toto nie je len neumyselné takéto zmiešavanie identít. Videli sme to aj umyselne v prípade White Vehicles, alebo teda bielých, E, bielých vozidiel. My sme ich používali, používali aj vojenské zložky a robili to umyselne, aby ich nikto nebral, nebral ako cieľ. Má to isté, isté dôsledky, pretože ak idete po ceste a o 2 km e, sú e, nejaké vojenské zložky, ak chcú vás tak, ohroziť, ak chcú tam nejak dať, nejak implantovať nejakú bombu, samozrejme, no akým spôsobom rozlišíte, keď máme obidve, obidve skupiny, keď máme biele automobily máme teraz odpovednosť eh, ochraňovať eh, civilov a podávať pozor na takéto fenomény. Jedna z vecí, ktorá by bola veľmi užitočná, je otázka, či by sme sa dokázali sústrediť na, pri existencii týchto dobrých usmernení na ich implementáciu a to by sme mohli pretaviť do reality, to by bolo pozitívne. Dali by sme priestor aktérom na implementáciu. Stabilizácia veľmi rýchle eh, proti povstania, proti povstalecké aktivity. Toto nie je len otázka e, semantická. Čo to v princípe znamená? E, to humanitárna, humanitárna časť musí byť súčasťou toho nás, na, súboru nástrojov. Toto je spôsob, ako sa e, ako vedieme ten, ten boj. Ak to, toho vedie, a civili sú vlastne na tej frontovej línii, školy, zdravotné kliniky, učitelia, doktori, pacienti dostávajú, stávajú sa vlastne pešiakmi v konflikte. Oni sú tými, ktorí trpia po tom, čo e, vojenské zložky odchádzajú domov. Oni čelia tým dôsledkom, keď prídu ďalší aktéry. Ak ich my využijeme ako súčasť e, našich nástrojov, nášho náradia v konflikte, tak takisto im zvyšujeme takýmto spôsobom riziko. A to je veľmi závažná obava v tejto chvíli, pokiaľ ide o prechod k inému režimu v Afganistane. Keď odíde vojenská zložka, čo sa stane s tými, ktorí dostávajú takúto pomoc. Čo sa stane s humanitárnymi organizáciami, keď e, odídeme, keď budeme vnímaní, že sme boli stranní, že sme sa pridali na niekoho stranu, keď budeme vnímaní ako kolaboranti, tak povediac, e, v rámci tej druhej strany konfliktu. Čiže z pohľadu e, presunutia ťarchy rizika, toto je veľmi reálny problém. Opäť je to otázka toho, tej percepcie, toho vnímania, ako hovoríme o konflikte. Často E, vidíme e, vyhlásenia v rámci public relations, pokiaľ ide o používanie slova humanitárny. Vidíme to v prípade Líbie, kde jeden premiér vládny povedal, že Líbia je humanitárnou vojnou. E, veľmi ťažko sa to vysvetľuje v teréne, keď sa snažíte povedať, nie, my sme nie súčasťou tohto konfliktu, my tu budeme robiť humanitárnu pomoc, keď celá vojna je pod hlavičkou takéhoto konfliktu. To je jedna z našich obáv reálny. Ešte by som chcela z praktického hľadiska zopakovať, že je nevyhnutné mať efektívne mechanizmy koordinácie a čo dôležité z pohľadu civilné mm, vojenských zložiek. E, nebolo to ešte integrované do týchto misií a takisto je nevyhnutné dať pozor na ten konfliktné, prostredie konfliktu. Úloha ECO musí byť nezávislý. Je to donor, ktorý je podstatné a nevyhnutné, aby princípy boli na prvom mieste a to, tomuto prikladáme veľkú hodnotu. A musím to už ukončiť. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Nous allons euh, commencer les questions. A teraz euh, odpovede, otázky, odpovede pán Šula najprv. Vlastne, prepačte. Uh, pán po mojej pravici mm, nepíše veľmi zrozumiteľne, tak som to neprečítala dobre. Pán Šnela, prosím, prepačte, že som to skomolila. Príliš dlhé meno. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Myslím, že informácie boli veľmi kvalitné. A pred rokmi sme boli v Kongu e, spolu so zhromaždením AKT EU. E, musím e, oznámiť, že sme naozaj na nás pre veľký dojem ten vývoj a takisto ako, aj doš- ako sa etablovala vláda v krajine. Samozrejme, vtedy tam ešte bolo veľa problémov, ťažkostí. Vtedy sme nezískali dojem, že tam bol silný konflikt e, s vedúcimi predstaviteľmi VBN, s tou východnou časťou krajiny, ale teraz ste to ináč predstavili, čiže tu sa dochádza teda k vývoju, e, ktorý dáva dôvod na starosti. Zdá sa, že tento problém je značný. Otázka teraz je, aká je, aká je situácia, aké sú tie plány, či sú realizované tak ako bolo naplánované. Viem, že súčasný prezident získal veľa hlasov na východe krajiny a tým pádom získal, teda vyhral tie voľby. Aká je situácia ohľadom jeho protiažku trvalého, ktorý vtedy len tesne prehral voľby, ale aj naďalej je politicky činný. A vidíte v rámci procesu volebného vždy tam je istá, istá konfrontácia. Vedúci predstaviteľe rebelov alebo teda tých povstaleckých jednotiek by mohli získať e, na východe ešte viac moci a tým pádom by to bola že živná pôda pre ďalšie konflikty. Ďakujem, to, to sú moje starosti. La parole pour euh, la réponse, puisqu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Pretože viac nie sú tu žiadne ďalšie otázky, tak euh, odpo- presúvam hneď mikrofón pre rečníka, ale nemáme pána Gerensa. Euh, ja mám niekoľko otázok, pokiaľ ide o Afganistan. E, ja ešte stále hľadám tie skutočné dôvody ohrozujúce humanitárnu pomoc v krajine. Na začiatku to bola vojenská operácia, boli vyhnaní talibanci a e, boli e, obsadené všetky základne Talibanu, ale potom nasledovala taká skôr e, mierovejšia e, operácia vojenských síl. Čiže to boli dve fázy a vychádzalo sa z ohrozenia, ktoré ešte stále predstavovala krajina pre humanitárne zložky ale humanitárne a vojenské operácie nie sú vždy v e, úplnom súlade. Uvediem príklad. E, existujú mimovládne organizácie, ktoré odmietajú každé spolufinancie ich operácií v prípade, že ich krajina je zapojená do konfliktu. Viem, že MSF napríklad sa odmietli nie zapojiť v Kosove, ale odmietli všetko spolufinancovanie zo strany krán, krajín zapojených do konfliktu. A chcel by som sa spýtať pani McDonald, či tieto humanitárne organizácie sú e, lepšie zabezpečené v tomto konflikte než tie, ktoré majú finančné vzťahy s vojensky zasahujúcimi krajinami. Mám aj ďalšie otázky, ale možno ich položím neskôr. Ja mám otázku ešte od pani Dimar. Jeden z rečníkov práve poukázal na to, že nasadenie humanitárnej pomoci alebo humanitárnych pracovníkov zo strany, alebo humanitárnej pomoci zo strany vojenských zložiek vedie k tomu, že je to proces učenia sa pri ktorom príslušníci armády e, sa naozaj veľa naučia, pokiaľ ide o realizáciu humanitárnej pomoci. Nie je to ale dosť morbidné, keď vychádzame z toho, že takéto vojnové oblasti e, sú to oblasti núdze, tak ako sme videli v Afganistane, že vlastne majú byť priestorom na učenie sa e, vojenských zložiek. Je to vôbec mysliteľné, keď si vezmeme fakt, že vojaci, či už e, sú činní v rámci americkej armády alebo iných armád a sú nasadzovaní do najťažších konfliktov a dostávajú sa do najťažších konfliktov, sami sú im vystavení, vystavení obrovskému psychickej záťaži, sú takové zamotané do takýchto bojov a majú byť potom v stave prepnúť na humanitárnu pomoc. Chcem len poukázať na proces, e, ktorý prebieha v súčasnosti e, proti americkým vojakom, pretože zabíjali afgánskych civilistov vojna e, mení myslenie, mení ľudí, hlavne keď sú zapojení do takýchto štruktúr. Ako môžeme vážno, s vážnou tvárou očakávať v takejto situácii, že ľudia, ktorí v takýchto konfliktoch celé roky sú nasadzovaní, že potom budú v stave skutočne kredibilným spôsobom poskytovať humanitárnu pomoc. To naozaj neviem si celkom dobre predstaviť. A tam sa uzatvára ten kruh z môjho pohľadu a tam e, by som povedal, že jednoducho to nestačí povedať, že tam prebieha proces učenia sa. Ako to vnímate? Vy na základe vlastných skúseností e, sa musíte byť schopná nejak to konfrontovať. Nevyčítate si tam niečo? Ale teraz respektíve nemáte tam nejaké ilúzie? Ja, ich wusste nicht, dass du... Áno, pán Schnellhardt, e, nevidel som, že je tak málo otázok, tak jedno ešte doplním. Veľmi zaujímavé, čo povedala pani McDonald ja som sa troška čudoval, e, že tam videla konflikt medzi humanitárnou stránkou a medzi vojenskou a nevidela e, vlastne to spojenie s tými, ktorým treba pomôcť. E, troška som sa nad tým čudoval a to, čo pani Cimer povedala, to nie je celkom tak. Samozrejme, v Afganistane tam je jasná tendencia, že tam treba bojovať a nechce sa tam mnohým ísť, pretože tam je nevyhnutný ten boj pre blaho spoločenstva. A to, že to vedie k takýmto opatreniam humanitárnym a iným, tak to je bežný proces. E, to je ruka v ruke. Neviem, ako to vníma pani McDonald. Ona zozbierala veľa skúseností v mnohých krajinách. Takže tento neustály, neustále zmeny medzi nevyhnutnými e, nasadeniami bojovými a medzi humanitárnou pomocou v takýchto takýchto situáciách to musí z ruka v ruke, ale e, z vašej situácie, z vášho popisu som to pochopil tak, že je tam viac konfliktov ako nejaké súdržnosti. Chcel by som ešte k tomu nejaké objasnenie. On va passer aux réponses. Je... Takže prechádzame k odpovediam. Kto začne? Pani McDonald. Máte záujem začať? Um, just to talk about the security in terms of humanitarian workers um, in terms of Čiže čo sa týka pracovníkov a z hľadiska ešte otázky e, financovania. I, otázky sú, keď ja napríklad som bola v Pakistane, odkiaľ ste, to, odkiaľ ste mali E, prostriedky, to bolo veľmi relevantné. Čiže napríklad je jedna nadácia, ktorý vám lokálni povedia, že keď vezmeme peniaze od tohto, tak e, nás pošlú preč. Takže, ale v prípade Afganistanu to bolo skôr tak, že či to bolo použité na vojenské účely alebo politické účely. Bola tam jasne ustanovená stratégia, a musí to byť v rámci stratégie. My sme teda povedali im, že teda e, musíte e, musíte byť spojencom jednej zo strán a keď ste dostali prostriedky z, od niektorého donora, ale Mm, vlastne to bolo aj na báze toho, akým spôsobom sme my vlastne robili naše operácie. My sme dokázali to aj dokázať našim e, a miestnym obyvateľom aj ostatným e, e, zúčastneným stranám. Takým spôsobom my riadíme naš akceptovanosť nás a ako šírime my, naš vnímanie nás a naše vnímanie, že my nechceme byť nejakým nástrojom jednej alebo druhej strany konfliktu, ale v prípade PKK to sme to tam sme nechceli. Takisto sa to dostáva k e, otázke nezávislého financovania. To je základný podmienka čohokoľvek. Čiže napríklad, keď sú tu rôzne fondy, ktoré sú, sú nezávislé a to je absolútne podstatné pre naše fungovanie. Potom Chcela som ešte len povedať, že keď sa pozriete na Afganistán, máte koľko? 42 krajín, ktoré pri, prispievajú, máte e, stovky tisíc vojakov, e, mnohí hovoria rôznymi jazykmi, niektorí rotujú každých 3 až 6 mesiacov. E, o akom účení tu hovoríme? Čiže tu, a, tu sa experimentuje na civilnom obyvateľstve. O tomto som vlastne aj ja hovorila z hľadiska toho, že my sme experti ako humanitárna pomoc, my máme svoje postupy, máme, robíme našu prácu profesionálne, čiže je treba zabezpečiť, aby my sme postupovali týmto spôsobom, pretože to by bolo aj na ten, aj, to je aj najefektívnejší spôsob, ako reagovať na potreby obyvateľov. Ďalej, ja som ešte nebola celkom uh, si istá hľadiska vašej otázky z hľadiska tých, o tom, aby, aké sú skúsenosti e, konfliktu medzi vojenským mm, zložkou a humanitárnou zložkou, že áno, niekedy tam je konflikt, ale to súvisí s tým, aby sme si lepšie rozumeli, pretože uh, Ehm, vojenská zložka tam je, aby teda ehm, to silovo zvládala a humanitárna pomoc na pomoc obyvateľom. To sú dva rôzne e, ciele. Problémom však e, nastáva, keď do toho všetkého sa pletie politika. Politika buď sa snaží buď e, všelijakým spôsobom presmerovať peniaze, alebo sa snaží tiež to zastierať tie hranice medzi vojenskými a humanitárnymi zložkami. Mohli by sme mať takú tú diskusiu, pretože niekedy tie, skôr tie politické stratégie sú samé, e, tí, sú práve tými, ktoré vlastne tieto jednotlivé rôzne role sfúzujú. Ďakujem. Kto by sa chcel ujať slova? V prvom rade by som chcel zodpovedať na otázky aj také, ktoré neboli zodpovedané, týkajúce sa e, civilno-vojenských vzťahov. Možno vyzniem trocha provokatívne. Ja som e, vymedzil naše vzťahy civilno-vojenské v Čade ako ľúbosný vzťah, e, pretože najprv sa začne vzťah, vyžaduje sa si veľký veľké úsilie, aby sa udržal, ale nikto nevie, ako to skončí. Ale ak mám hovoriť serióznejšie, vlastne chcem odpovedať na tú odpoveď týkajúcu, na otázku týkajúcu sa učenia. Povedal som, že 10 tisíc európskych vojakov sa niečo naučili, ale toto nebolo našou úlohou. To som nepovedal. Ja som povedal, že my sme tam prišli splniť svoju úlohu. My sme tam nešli na to, aby sme sa naučili naučili robiť niečo iné, napríklad týkajúce sa humanitárnej pomoci. To nie, dúfam, že to tak nevyznelo, ale došlo tu k akémusi otvo- otvoreniu sa horizontov pre vojakov, pretože sa im otvorili oči pre druhý svet, pre iný svet. E, naši e, civilní kolegovia z Európskej e, únie napríklad e, dali dole svoje značky z vozidiel, aby poznávacie značky, aby sa odlíšili od vojenských vozidiel, ktoré tieto e, značky mali. Čiže aj toto bolo to učenie sa. A to učenie sa znamená aj to, že sa musia učiť aj o obyvateľstve, medzi ktorým žijú, e, či už v táboroch alebo inde. Ale práve vojenské e, akcie, akcie e, tohto charakteru mali za cieľ pomôcť e, tejto populácii. V Afganistane to bolo možno iné ako v iných krajinách, ale e, táto ochrana sa zabezpečuje e, E, aj vojenskými spôsobmi. A ide o to, aby sme tieto prostriedky využívali. E, to samozrejme nie je e, celkom prekvapujúce, že sme si nie vždy hneď získali mysle a srdcia ľudí, ktorí žijú v 60 rôznych etnických spoločenstvách. A ja som chcel teda zdôrazniť, že to bolo učenie sa v tom najlepšom e, zmysle slova, že vojaci, vojakom sa v mnohých ohľadoch otvorili oči aj pre iné vnímanie e, skutočnosti. E, bolo by potrebné, aby ste sa snažili, aby v krajinách, ktoré tu zastupujete, bola prijatá uh, akási uh, doktrína civilno-vojenského eh, spolužitia či vzťahov. Mám tu na mysli krajiny, ktoré prispievajú svojimi vojakmi do operácií vedených pod záštitou OSN a iných. Ďakujem, pán Kamamba. Ďakujem za e, tieto otázky, aj otázku negatívneho vývoja. E, posledné voľby sa konali v roku 2006 a v krajine ešte stále pôsobia nekontrolované e, skupiny milícií, ktoré sa dostali až na juhovýchodnú hranicu. Tieto skupiny sú stále aktívne, využívajú prvky násilia, využívajú miestne prírodné zdroje a e, okrem nich je tam 8 tisíc modrých prilieb, ktorých úlohou je zabezpečiť ochranu civilov. Ale tieto e, modré príľby nemôžu vždy zasiahnuť, respektíve nie vždy zasiahnu s cieľom zabezpečiť ochranu civilného obyvateľstva. Táto by mala byť súčasťou humanitárnej pomoci, ale existujú tu miestne povstalecké skupiny, tak konžské, ako aj zahraničné, burundské, ruanské, ugandské a dnes sa hovorí aj o sudanských skupinách, ktoré pôsobia e, v východnej časti krajiny. Takže je tam veľké množstvo rôznych skupín a na východe krajiny potraviny e, to vyvoláva veľké problémy a vyvoláva to problémy aj v súvislosti s voľbami. Pokiaľ ide o voľby, e, problémy spočívajú v identifikácii voličov a potom e, v tom, ako zabezpečiť prístup e, voličov na e, zaregistrovanie sa vzhľadom na pôsobenie všetkých týchto skupín, predovšetkým na východe krajiny. Eh, a eh, je potrebné aj financovanie na zabezpečenie týchto budúcich volieb a takisto ochranu eh, voličov práve pred skupinami, ktoré sa pohybujú na východe krajiny. Tá ochrana sa stáva skutočným problémom. Súvisí to aj so znižovaním prostriedkov vyčlenených z E, zo strany OSN. Napriek tomu, že skupina Mon, e, operácia Monesko je ešte stále jednou z najvýznamnejších e, operácií pod záštitou OSN. Takže voľby budú takýmto skúšobným kameňom. Vznikla Národná nezávislá volebná komisia, ktorá bola zriadená práve na účely nadchádzajúcich volieb. Vzhľadom na všetko všetky tieto ťažkosti je možné, že budú tieto ehm, voľby odložené, ale e, je potrebné e, vychádzať z toho, že sa predsa len odohrajú v roku 2011. Nemôžeme však vylúčiť, že budú presunuté na rok 2012 e, v rámci volebnej kampane zrejme sa bude hovoriť aj o zmene ústavy, pretože predbežne máme jednokolové prezidentské voľby. Je možné, že sa pristúpi k dvojkolovým voľbám a voliči, e, najprv sú to regionálne voľby a voliči zvyčajne volia kandidáta zo svojho regiónu. E, len ťažko možno očakávať, že budú voliť kandidáta z iného regiónu. A vzhľadom na to, že e, východná časť krajiny je e, ľudnatejšia, tak je možné, že bude tento e, kandidát e, zvolený. Ale keď sa zoberieme protivníka súčasného prezidenta, ktorý by mohol ohroziť, ktorý by ho mohol ohroziť, je Jean-Pierre Bemba Eh, ale tento je predbežne stíhaný na Medzinárodnom eh, súdnom dvore v Hágu za zločiny proti ľudskosti, ale je tam aj ďalší kandidát, ktorý nie je ani z východu, ani zo západu, je zo, zo stredu krajiny a tento by mohol na, e, počítať so skutočnosťou, že rad voličov je nespokojný a možno, že by na tomto základe mohol získať istý počet hlasov. Ale matematicky hovoriac, myslím si, že je to veľmi ťažké pre E, tohto kandidáta zvíťaziť vo voľbách. Takže to je moja odpoveď na vašu otázku. Ďakujem, pán Görens. Vy máte ďalšiu otázku a potom prejdeme k poslednému panelu číslo 3. Ja by som sa chcel vrátiť k problémom vzťahov medzi vojenskými a humanitárnymi zásahmi e, Eh, je to jednoduché, lebo vojaci majú uniformy, humanitárni pracovníci nemajú uniformy a keď máme také situácie, že máme humanitárne zložky, ktoré sú uniformované aj neuniformované, tak je tu samozrejme riziko, pretože si ich môžu zamieňať. Pretože máme humanitárnych pracovníkov, ktorí nemajú uniformy, ale potom sú takisto vnímaní, e, proste sú vystavení riziku, pretože máme tu aj vojenských e, predstaviteľov, ktorí sú uniformovaní a takisto zabezpečujú humanitárne humanitárne operácie, takže e, je tu to riziko. Ale v zásade humanitárni pracovníci zotrvajú v krajine len po obmedzený čas, na rozdiel od e, pracovníkov poverených e, koordináciou a spoluprácou, títo zvyčajne zotrvávajú v krajine oveľa dlhšie a nie sú financovaní z rovnakého zdroja a e, e, ako zabezpečiť ochranu aj jednej, aj druhej strany. To si vyžaduje veľmi jasné e, vymedzenie zo strany e, služby pre vonkajšiu činnosť. Myslím si, že e, nastal čas, aby sa veľmi jasne rozlišili tieto dve dimenzie. Ja túto otázku kladiem z toho dôvodu, že pani Ashton má v tomto smere zrejme dosť vágne predstavy, a e, e, my dosť dobre neberieme do úvahy skutočnosť, že rozvojová dimenzia by sa mohla dostať do konfliktu s, humanita- s vojenskou dimenziou. A preto kladiem e, vám tú otázku, či naozaj služba pre vonkajšiu činnosť je pripravená jednoznačne vnímať tento rozdiel. Preto pretože ak tomu tak nie je, je to podľa mňa skutočne odsudené na neúspech. Naša rozvojová spolupráca musí byť v tomto smere jasne identifikovaná, pretože my máme isté ciele v oblasti rozvoja a Otázka je veľmi citlivá, ale to neznamená, že si ju nemáme klásť. Ešte niekto iný? Pán Kamamba. Ďakujem za túto otázku. Časť odpovede podľa mňa spočíva v definícii misií. Keď hovoríme o vojenských zásahoch, tieto nie sú zvyčajne jednoznačne vymedzené, ale, alebo sú vymedzené, pokiaľ ide o príslušné rezolúcie, ale nie sú jasne vymedzené, pokiaľ ide o ich praktickú realizáciu v teréne keď sa rozhodneme pre vojenskú akciu, ktorá je prvým krokom k riešeniu problému, tak e, táto e, má za cieľ umožniť e, prílev pomoci pre postihnuté obyvateľstvo. Ale to je až ten, tá, tá druhá fáza. Takže keď nie sú tieto fázy jednoznačne odlišené, to môže viesť k zmetkom. A to platí aj pre modré prílby. My máme teraz tretiu generáciu modrých prilieb, ktoré sú multi funkčné. Oni vedia bojovať, vedia chrániť e, obyvateľstvo, vedia zjednať spravodlivosť a tak ďalej. Ale napriek tomu sa e, nedarí, aby e, sa situácia vyriešila, kým nie sú jasne rozlišené príslušné funkcie, v rámci misie a v čase, keď jednotky e, sú priamo nasadené v teréne. Okay, um, I think that... V poriadku. Myslím, že je jasné z pohľadom mnohých mimovládnych organizácií je, že humanitárna pomoc by mala byť jasne oddelená a to je úplne nevyhnutné. E, politizovanie humanitárneho jeho rozmeru má praktické dôsledky. Vidíme to v Afganistane v tejto chvíli dokonca aj mimovládky spochybňujú, či by sme mali spolu s OSN fungovať po tom, čo došlo Mazau eh, z Guesthouse Lapta, eh, eh, pretože aj Spojené národy sú spolitizované. Bolo by tragické, keby sme videli, že podobný osud postihne ECHO. ECHO je tak dôležitý humanitárny donor. Myslím si ale, že jedna vec je dôležitá. Musíme dať pozor na to, aby sme nepolitizovali aj ten vývoj, respektíve rozvoj. Lebo hovorí sa o tom, že to, čo vidíme v Afganistáne, E, to je distribúcia humanitárnych vecí zo strany e, e, vojenských zložiek, ostatné humanitárne, to nie je pravda, musíme sa pozrieť na ten kontext. A keď ste v konflikte, tak ide o uplatňovanie oddelenia civilnej zložky od politickej a vojenskej. Myslím si, že musíme ešte nuansovaným spôsobom k tomu pristupovať humanitárny, definitívny humanitárny rozmer treba oddeliť, ale aj ten základný princíp dobrého rozvoja, ten vychádza z potrieb, zadefinovania potrieb, nemalo by to byť poháňané vojenskými motívmi, čiže treba to odpolitizovať a odmilitarizovať. Je to naozaj veľmi dôležitá otázka, čo ste položili. Je, je ne suis pas en mesure de répondre directement à votre question, monsieur, je n'ai pas la compétence, mais j'en profite peut-être. Uh, ja nie som, či som kvalifikovaný odpovedať na vašu otázku, ale chcel by som upriamiť pozornosť na tému, ktorá s tým úzko súvisí a to, čo sa volá v Spojených štátoch Stabilization Industry. To e, Stabilization Industry to e, je využívanie súkromnými spoločnosťami všetkých e, prostriedkov, ktoré sa v súčasnosti využívajú uniformovanými zložkami, ale zajtra ich môžu využívať tí, ktorí nenosia uniformy a to sa týka aj humanitárnych organizácií. Ja si myslím, že je tu prepojenie, lebo táto Stabilization Industry už presiahla e, etapu humanitárnej pomoci a jednoduchej ochrany, ale e, prejavuje sa v celom rade technických oblastí, doprava, komunikácia, zdravotníctvo a aj v oblasti rozvoja, pokiaľ viem. Il faudrait qu'on passe au panel numéro 3. Monsieur Goren, si vous aviez encore, euh, ou alors on peut, vous pouvez poser la question. Uh, musíme prejsť k panelu 3, ale pán Goren, vy ešte máte otázku, alebo by ste ju mohli položiť e, neskôr. Ja si myslím, že je potrebné, aby sme túto otázku vyriešili na tomto stretnutí, lebo je to politická otázka pre nás. Treba obhajovať humanitárne operácie, ale čím dlhšie zostaneme v teréne, tým vyššie je riziko. Ak sa vytvorí dojem, že echo je neutrálny a je potrebné, aby finančné prostriedky, e, ktoré sa používajú na oblasť rozvoja, boli takisto vnímané na, ako neutrálne. Takže toto je všetko relevantné z hľadiska poslania našej služby pre vonkajšiu činnosť. Úplne súhlasím, pán Görens. Teraz prejdeme k panelu číslo 3. Dostávame sa ku koncu tohto vypočutia a posledný um, panel je, mm, máme tu pána Lacour, Martin Lacour, e, potom Antoine Gérard z Bruselského úradu OCHA a pani Farah Karimi z Oxfam Novib, e, výkonná riaditeľka. Chcem sa poďakovať rečníkom, ktorí odchádzajú, ktorí opúšťajú predsednícky stôl. Voilà, nous allons peut-être commencer pour ne pas perdre de temps. Myslím, že by sme mali pokračovať, aby sme nestrácali čas. Odovzdám slovo pánovi Martin Lacour. Vous avez un PowerPoint? máte PowerPointovú prezentáciu. l'écran devant. Um, Dobrý deň. Ďakujem za to, že máme možnosť eh, byť tu dnes s vami. Trošku sa obávam, že už mnohé veci sa budú tu opakovať, ale tiež mám zároveň aj niekedy pocit, že zase opakovanie je matka múdrosti. Dovolte, aby som teda začal veľmi taktickým spôsobom, povedzme na, na úrovni bojového poľa. Či napríklad si predstavíme niekoho, kto teda slúži humanitárnej pomoci a slúži e, vojenským zložkám a slúži aj politickým, tým, ktorí tvoria politické rozhodnutia. To, čo máte momentálne na obrazovke, to bolo povedané šéfovi našich e, operácií v Afganistane pred niekoľkými rokmi maybe say that there is four key messages in that statement. Dovolte, že v, týchto, v tomto vyjadrení je 14 odkazov. Prvá vec je teda eh, proximita, teda blízkosť a sila tých um, humanitárnych ľudí. A že teda to znamená, že bola teda táto sila uznaná asi um, pred 20 rokmi predtým bol považovaný za, za boj, bojovníka za mier a teraz je považovaný za teroristu. To znamená, že je potrebné je treba takisto vzájomné aktivity podporovať aj v, takom, v takých um, regiónoch, ako je Afganistan, je, pot, je, je potrebné prekonať kultúrne rozdiely. Um, nie je o tom žiadnych pochyb, že tento človek Čiže nie je žiadna možnosť, že tento šéf Talibanu e, niečo vie o západe a vie, odkiaľ pochádzajú a aj tak e, tie neutrálne aktivity umožňujú jeho akceptovateľnosť eh, aktivity ICRC v Afganistane. To bolo naozaj veľmi taktický, eh, taktické vyjadrenie na, priamo na bojovom poli. Teraz eh, ďalší slajd. Čo sa týka tomuto vyjadreniu šéfa Talibanu, chcel by som možno, že povedať niečo protirečení k pán, vyhláseniu pána Rasmusena, ktoré uskutočnil v roku 2010 v Chicagu. E, zase išlo viac o koncepčnú otázku, odchádzame od bojového poľa, ale tu myslím si, že to, čo teraz poviem, to už e, pod, som, bolo poddôraznené dnes dopoludne, ale vidíme, že sú tu dve e, základné nedorozumenia. Prvá vec je, že Všetci sme predovšetkým na tej istej lodi z, z, z pohľadu kontextu. Ale to nie je pravda. Ak by sme všetci boli v tej istej rieke, tak nie sme na tej istej lodi. A keď sa dostávame teraz e, na vojenskú časť, vojenská časť prichádza s veľmi silnými loďami, ale väčšinu e, času E, majú možno aj zraniteľnejšie e, loďky, ale oni poznajú, teda tí e, poznajú veľmi dobre tú, tú, tú, tú, tú rieku, pretože humanitárna pomoc je tam vždy už celé roky. Čiže možno, že to nepochopenie, že sme na tej istej lode, vychádza z toho, že zdieľame rovnaké kultúrne pozadie. E, niekedy napríklad, čo sa týka francúzského vojaka, je pochop, ťažké pochopiť, um, je, myslím, že to pochopiť inú kultúru. A potom možno, že takisto ďalšie nedorozumenie súvisí s neutralitou a v podstate túto um, ehm, um, ehm, Rasmussen hovorí, že neutralita je vlastne jediným spoločným princípom medzi rôznymi organizáciami, e, pretože že my bojujeme za princípy a preto nechápame tiež, že neutralita je len prostriedkom, prostriedkom niečo skončiť. E, je to náš, náš operačný nástroj, to, čo máme my k dispozícii. Ďalší statement je, že teda všetci čo je teda základné nedorozumenie. Znamená, že všetky zúčastnené strany jednoducho nemajú takisto rovnaké ciele. E, pretože keď sa hovorí, že nie vše, humanitárni pracovníci nie sú ľudia, ktorí bu- budujú mier. Ak by bolo ak by boli aj v Somálsku, boli by v Kolumbii, boli by v každej situácii, kde je humanitárna núdza. Ale skutočnosť, že je tu voľba toho, kde chcú zasiahnuť, znamená, že to nie je to isté a že nie sú humanitárnymi aktérmi, aj keď prispievajú humanitárnej pomoci. To je, na to sa zabúdať nesmie. Neutralita je opäť niečím, čo predstavuje správanie, správanie jednotlivca, správanie inštitúcie a je to jedine viditeľ, viditeľná táto neutralita, len keď sa niečo deje, len v akcii, inak je to zbytočné, inak to je neviditeľné. Ďalší slajd. Veľmi rýchlo prebehneme tento obrázok, pretože všetko bolo povedané. Ale dovolte, aby som len povedal toľko, že rozdiel nie je preto, že je tu chyba eh, uniformita, alebo že jedni majú a jedni nemajú zbraň. Samozrejme, že je aj rozdiel medzi politickým konaním alebo politickým krokom, čo nie je žiadna nadávka, a humanitárnou akciou, humanitárským, humanitárnym konaním, eh, preto my tu, my tu či hovoríme o civilno-vojenskej kooperácii, v podstate to je, je len širší pojem toho, aký je vzťah medzi humanitárnou eh, akciou a politickou vojenskou akciou. Ďalej, tento vzťah v podstate má z veľmi dôle, základných e, historických dôvodov um, ehm, tu vždy bol. My sme sa narodili, keď sme sa my narodili, eh, bol, bol tu Červený kríž, eh, vždycky tu bolo nejaké bojové pole a keď sa narodíte na bojovom poli, tak nie je možné nemať vzťah eh, k, voj, k vojenským zložkám, či už sú to štátne, neštátne zložky, policajné zložky alebo akékoľvek. Jednoducho žiaden man- mandát nefunguje bez toho, aby mal človek vzťah k týmto silovým zložkám alebo vojenským zložkám. Jednoducho musíme takisto získať, e, musíme nadobudnúť akceptovanie vojenskej prítomnosti a získať bezpečnosť Napríklad ja som bol v pondelok v e, Nápole, kde sme hovorili o Líbii a hovorili sme o bezpečnostných otázkach. My musíme vždy vysvetľovať, že keď hovoríme o bezpečnosti, o vojenských otázkach, nežiadame o ochranu, my len žiadame o koordináciu e, pohybu, aj z hľadiska alokovania zdrojov a podobne, aby nedošlo k nejakému e, nesprávnemu konaniu kvôli tomu, že nebola dobrá koordinácia alebo nedobré informácie sa poskytli v rámci zabezpečenia bezpečnosti. A potom um, spoločné aktivity. Samozrejme, že keď sú vojenské operácie, ktoré obsahujú v sebe aj bojové úlohy, tak to všetko so sebou nesie presúvanie ľudí, ohrozovanie ľudí, zatýkanie vojnových eh, z, obeti, respektíve takisto sa to týka aj vojn, vojnových zločincov, ako aj rôznych um, To znamená, že my sme teda mali sme Títo ľudia boli v aute a štvrtý človek bol, štvrtý človek bol telo, ktoré e, ICRC išlo vrátiť e, telo, mŕtve telo rodine, ale rodina tejto osoby by nikdy neprišla na velenie na to, aby si vypýtala telo zosnulého rodinného príslušníka. Čiže E, to je niečo iné. Poprvé, máte niekoho z, z, z síl ISAFu, ktorí požiadajú o veľmi konkrétnu humanitárnu akciu, to, ale to jednoducho musí mať tú koordináciu, musí to mať, musí to mať tú organizáciu. Niekto musí presne vedieť, že čo môže ICRC robiť pretože každý vlastne vie, akým spôsobom funguje Medzinárodný Červený kríž. A napríklad e, v Libii prakticky je Červený kríž jediný, ktorý je e, aj v Bengázii a teraz v Tripolise funguje. Jednoducho. Ďakujem za vašu pozornosť. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à monsieur Gérard. Teraz odovzdám slovo pánovi Gérardovi. Ďakujem pekne, pani Štrifler. Ďakujem za záujem, ktorý prejavili poslanci tohto výboru, pretože je to veľmi zaujímavá téma. A ja som uvažoval, že či to, čo sme počuli dnes ráno, či by sme nemali rozšíriť troška ten názov a e, zmazávanie, ale teda medzi humanitárnym a politickým, to teda nejasná hranica medzi týmito dvoma, e, pretože vďaka prezentácii generála, ktorý bol v predchádzajúcom paneli, a k tomu sa vrátim, vzťah medzi humanitárnym a vojenským, sa už zlepšil. Moja prezentácia e, nadvezuje na všetko, čo už bolo povedané, ale konkrétne ide o to, prečo my ako orgán e, Spojených národov pre humanitárnu pomoc, prečo by sme venovali špecifickú pozornosť akýmkoľvek aktérom, tak aby sme zabezpečili, že dokážu realizovať prácu, ktorú popísal pán Lakúr. Čiže toto je kľúčové, tá, tá spolupráca. A niekedy sme vnímaní ako dogmatickí. Bohužiaľ, my nie sme tie osoby, ktoré by mohli povedať, že ak sa vám nepáčia moje zásady, princípy, tak ich zmeníme. My musíme žiť s takýmito zásadami a musíme e, zabezpečiť, aby boli chápané. Myslím, že Martin e, veľmi dobre počiarkol, prečo existujú takéto zásady. A to nie sú e, princípy, ktoré boli aktivované len tak včera zo dňa na deň, alebo teda oni fungujú už dlho a ukázali sa byť správnymi ako spomenul Ross dnes ráno, a myslím, že to je naozaj veľmi podstatné, ako môžeme e, vlastne ochrániť humanitárny priestor od politických zámerov. A to je tá, toto spolitizovanie humanitárneho priestoru, inými slovami. A určite je to vec, ktorou sme sa zaoberali z nášho pohľadu, z pohľadu úradu OCHA, ktorý spadá pod Spojené národy, tak my sa pozeráme hlavne na politický politické prostredie, politické prostredie v Bruseli a aj v súvislosti s Uniou a s NATO, by som povedal, že úspech našich vzťahov z EÚ e, s politickými a vojenskými zložkami ten spočíva na istom množstve ochranných štítov, tak ochranných úrov alebo takých usmernení, ale keď hovorím o usmerneniach, tak sa zdá, ako keby humanitárny sektor iným, na iné uvaloval svoje usmernenia, alebo ich na, nanúcoval, ale to sú výsledky rokovaní. Keď sa pozriete na usmernenia, ktoré platia pre vojenské zložky, tak nie je to tak, že by humanitárna zložka povedala vojenským, že toto sú naše usmernenia a tie budete vy e, dodržiavať. Je to spoločná aktivita. E, často to nedostatočne zdôrazňujeme, tento fakt. NCDA, ako to nazývame, e, mobilizáciu aktív pre vojenské a civilné zložky to sú usmernenia, ktoré boli spoločne vyrokované. A prečo to máme? Chceme kodifikovať náš vzťah, chceme hovoriť rovnakým jazykom, chceme zabezpečiť, aby sme e, neza, nemali nejaké ne, iné chápania veci. Preto je e, dôležité e, veci tvoriť na základe tohto rozdielu medzi e, vojenským a humanitárnym. Viem, že v mnohých prípadoch mimovládnych organizácií to bude komplikované, pretože mnohí z nich e, budú vnímaní ako prísluhovateľe istého mandátu politického. A to je dôvod, prečo aktéry ako ICRC, iné mimovládne organizácie a OCHA v rámci Spojených národov spolu s niektorými podstatnými aktérmi, ako sme už spomínali, ECHO alebo niektorí iní, ako Švédi a Briti, Briti, prečo je dôležité tak, v takomto kontexte ich vnímať? Pretože každý z nás zohráva úlohu v rámci tohto spoločenstva, tejto komunity a tou úlohou je zachovanie humanitárneho priestoru. A takisto chcem zdôrazniť fakt, že na úrovni EÚ vďaka vašej práci, pani Strifler, hlavne počas januárových plenárnych zasadnutí, plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrásburgu, už politický orgán dal e, svoje odobrenie, teda Európsky politický orgán odobril nezávislosť a rôzne princípy, na základe ktorých odvíja naša činnosť. Konsenzus, e, za ktorým je úsilie všetkých e, poslancov tohto e, snemu, tejto snemovne, potvrdil, že existuje potvrdil, že existuje a, a takéto potvrdenie princípov. To je dôležité. Počas zadefinovania fungovania služby pre vonkajšiu činnosť v júli rada sa odvolala opäť na tento dosiahnutý konsenzus. Viem, že čas vás tlačí, ale chcel by som zdôrazniť, čo sa podarilo dosiahnuť a ilustrovať to na Eufor Líbia na tomto kritickom príklade, pretože určite všetci to máte v mysli niekde ako príklad istého vzťahu. Ale je to z môjho pohľadu človeka, ktorý tu dnes sedí, je to príklad vzťahu medzi humanitárnym spoločenstvom a medzi politickými orgánmi a ako to vlastne môže e, podporiť a pomôcť e, vojenskej časti, vojenským zložkám pochopiť, čo majú a čo nemajú robiť. A to je veľmi dôležité. Najskôr by som mal uznať, že politická vetva Európskej únie, politické špičky sa vlastne dohodli na tom, že zahrnú do formulácií a do svojich dokumentov humanitárne princípy ale takisto aj tie postupy, o ktorých sa zmieňovali, tie usmernenia, tak aby OCHA e, mohla sa oprieť o podporu vojenských zložiek. A to je veľmi zaujímavý vývoj. E, vytvárame precedens, e, ktorý sa nachádza v uznesení rady. Požiadavka OCHA e, bola pomenovaná, bola jasne formulovaná. Profesor Kabana už spomenul túto vec a ja to chcem spomenúť. Mandát Bezpečnostnej rady OSN formuje vzťahy medzi e, politickým, humanitárnym a vojenským komponentom. Aj napriek tomu humanitárny komponent bude fungovať nezávisle, bude tam stále vzťah s politickým rozmerom a s vojenským. Bezpečnostná rada pre Libiu 973, teda tento, toto uznesenie, to nie je to isté, čo my máme, 975 a tie ostatné, ktoré sa vzťahujú napríklad ku Kongu. Takže musíme poukázať na tento istý bod z iného uhla pohľadu a musíme jasne priznať, že politika e, určuje celú, celú tú vec. Čiže od nich sa bude odvíjať e, zapojenie vojenských zložiek, ako oni budú implementovať svoju politickú vôľu. To je zaujímavá charakteristika, na ktorú sa musíme pozrieť. A opäť e, príklad Euforu ukázal, že politické elity sa dohodli na tom, že budú zohrávať takúto úlohu že pozastavia vojenské zložky, e, respektíve im umožnia e, robiť niektoré veci v e, Líbii. A to je veľmi podstatné. Už sa hovorilo o nejakej poslednej možnosti, tomu sa nebudem vrácať. Nie je to tak, že by humanitárne zložky nechceli spojenie s vojenskými. Mali by sme prestať v polarizácii týchto dvoch komponentov. Ukázalo sa, do akej miery je možné ich e, zosúľadiť, týchto, tieto dve spoločenstva alebo komunity. Čiže bolo by troška nesprávne e, to skracovať, ale teda nejakým spôsobom to zjednodušovať a povedať, že nechcú so sebou vstupovať do interakcie alebo medzi sebou do interakcie. Je to rozdielne v závislosti od kontextov. Situácia, aká bola na Haiti, videli sme, do akej miery humanitárna komunita sa opierala o použitie E, vojenských aktív alebo vojenských technológií v rámci odozvy na takúto katastrofu. Pretože v takomto kontexte predstavovala vojenská zložka pridanú hodnotu v rámci tejto reakcie a oni sa opreli o túto poslednú možnosť. Takže musíme byť veľmi opatrní pri takejto skratke. Povieme jednoducho, zjednodušíme tú celú situáciu, celý ten kontext a povieme, nechcú so sebou komunikovať, nie je to tak. Kodifikácia vzťahu sa zlepšila, a ja pomerne často e, sa ocitám v prostredí EÚ a takisto aj v prostredí NATO, ako Martin podobne. A je zaujímavé, že to ponaučenie, ktoré sme my ako NATO získali od Pakistanu až po, do posiaľ v rámci odozvy na situáciu v Pakistane, NATO chcelo byť príliš aktívne, pokiaľ ide o podporu humanitárnej zložky proti našej voli. A my sme im povedali, buďte obozretní, pretože e, zmiešate tu tie agendy. Chcem to ukončiť, eh, pretože čas ma tlačí. Zodpovednosť, ktorá je špecifická z pohľadu OCHA, aby sa angažovala s politickými a vojenskými zložkami, to zostane nezmenené. A to nie preto, že OCHA plní koordinačnú úlohu, a nie kvôli tomu by sme pristupovali k nejakému ohrozeniu toho princípu. Ide o to, aby sme zabezpečili, že tie princípy a zásady budú dobre pochopené a takisto chceme zabezpečiť, aby vojenské zložky e, politické a humanitárne chápali presne, aké úlohy plníme, aké mandáty máme. Ďakujem. Už madame Karimi. Teraz dávam slovo pani Karimi, výkonnej riaditeľke Oxfam. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Predovšetkým No ja by som chcela poďakovať vám za to, že ste ma tu dnes pozvali. Dáva mi to možnosť e, porozprávať vám niečo o Oxfame a povedať vám, ako to Oxfam vidí. Oxfam nový je členom Oxfam Novib je členom Konfederácie Oxfamu pozostá, ktorá pozostáva zo štyroch eh, nezávislých organizácií. momentálne pracujeme 80, v 80 eh, štátoch, vykonávame humanitárnu prácu v dlhodobom výhľade. Takisto podporujeme aj poradenstvo a kampane a všetko toto vlastne robíme spolu v rámci boja proti chudobe a nespravodlivosti. Časť z toho veľmi súvisí s presvedčením, že všetci ľudia majú rovnaké práva a že vo svete nie je žiadne miesto pre chudobu. Veľa už bolo povedané dnes a teraz je veľkou výzvou pre mňa byť poslednou rečničkou. A ja by som sa mala pokúsiť do toho vniesť novú perspektívu, čo nie je jednoduchá úloha, pretože Naozaj už bolo veľa povedané z toho, s čím, s čím môžem súhlasiť. Tiež je pravda, že pre Oxfam je táto otázka militarizácia, spolitizovania veci vyskakuje neustále a ovplyvňuje efektívnosť pomoci a samozrejme aj potom v dlhodobom výhľade podkopáva reputáciu medzinárodného spoločenstva, pretože ako už bolo povedané aj predrečníkmi, je tu aj otázka, akým spôsobom sme vnímaní, ako nás vidia jednotlivé komunity, čiže to je všetko otázka vnímania. a tento vnímanie žiaľ, um, alebo to pozitívne vnímanie žiaľ klesá. Oxfam má, ten, má tohto roku um, program, ktorý sa tiež naz, pripravil správu, ktorá sa nazývala uh, kom, komu táto pomoc vlastne to slúži. A ja by som chcela len tak e, stručne cez túto správu prejsť len také hlavné body. vo vzťahu k tomu, čo som povedala predtým. Keď sa pozriete na výskum, je tu jeden veľmi dôležitý aspekt, 25 po rozvojovej pomoci ako celku z EÚ a z členských štátov 25 v posledných rokoch sa koncentrovalo na tri krajiny Irak, Afganistan, Pakistan. A ja si myslím, že už tento zoznam ukazuje na to, že politické presvedčenie bolo jednoznačné pri poskytovaní humanitárnej pomoci. Ďalší dôležitý aspekt je prípad Iraku. V roku 2008 napríklad Európska únia a samozrejme aj členské štáty zabezpečili asi 5 miliónov dolárov pomoci pre Irak a v roku 2009 Po tom, čo mnohé jednotky už odišli, sa tento príspevok znížil z 5 miliárd na 225 miliónov dolárov. To bol obrovský skok nadol z hľadiska pomoci a to jasne dokazuje, aké sú vzťahy a väzby, ktoré sa tu odohrávajú. Toto bol aj zároveň e, vývoj, aký, sme, aký bol žiadaný, pretože Eh, rozvojom pomoc a humanitárna pomoc je veľmi úzko napojená na politické presvedčenia. Mnohí tu dnes spomínali aj Afganistan a ja by som ako posledná rečnička využila Afganistan ako príklad, pretože toto je prvý príklad. Táto krajina vám ukazuje, že prístup, ktorý bol využitý, použitý, spôsobil veľké škody. Uvedieme históriu Oxfamu v Afganistane. Oxfam bol v Afganistane od roku 1982. My sme pracovali s miestnymi organizáciami po dlhú dobu v našom boji proti chudobe. A ja som sa len teraz vrátila pred niekoľkými dňami z Afganistanu a v Afganistane sa dá momentálne vidieť to, že ten program tzv. Tej, tzv. prechodu alebo premostovania ktorý, a sú tam humanitárne, vojenské a um, humanitárne agentúry, tieto určujú momentálne vývoj situácie, ale nie je žiadne nezávislé humanitárne vedenie a keďže je tu ten integrovaný mandát OSN, OHA, tiež nie je schopná zabezpečiť nezávislé vedenie a práve toto by bolo potrebné v takejto situácii. Čiže kvôli ten tlak na, tú, na ten prechod, na, ten, na to odovzdanie moci, E, bude viac e, vojenských e, akcií, napríklad takej provincii, ako je Halman. To je úplne čierna diera, tam nie sú žiadne informácie. O tomto nie sú žiadne informácie. Nie je k tomu ani, nemajú ani príst, nemáme prístup k pracovníkom humanitárnej pomoci tejto oblasti. Takže čo momentálne v Afganistane je potrebné, je silný eh, humanitárny nezávislý mandát, ktorý, tak aby všetky strany, ktoré tam sú v tom konflikte, mohli byť zapojené, aby došlo k rokovaniam, tak aby všetci mali prístup k humanitárnej pomoci, ale aby sa pritom zároveň chránili práva občanov. Takže aby som to zhrnula. Ja nehovorím, že to je zlyhanie. Musíme sa teda z toho poučiť, pretože jednoducho prístup e, tým, že sa do toho zasahuje vojenské zložky, potom humanitárna pomoc, všetci sa snažia to vyriešiť čo najskôr, aby zapojiť ľudí do politického života a toto všetko napokon viedlo k ešte väčšej, e, väčšiemu rozkolu alebo väčšej väčšej medzere medzi miestnym obyvateľstvom a ostatným svetom. A je tu táto medzera nie len medzi obyvateľmi a medzinárodným spoločenstvom, ale je dokonca už aj priepas medzi afgánskou vládou a medzinárodným spoločenstvom, ktoré tam operuje. Čiže to znamená, že z dlhodobého hľadiska vývoj, ktorý bol by skutočne nevyhnutný z hľadiska toho, aby sa pre Afganistan zabezpečil zdravý vývoj. Nič takého, tak, z takého vývoja sa neudialo, pretože stále sa každý sústredil na akési krátkodobé ciele. Takže čo tí ľudia na mieste vidia, počujú, zažívajú, počúvajú len, že bilióny tam prichádzajú, ale nič nevidia, žiaden výsledok nevidia zlepšenie svojej situácie vo svojej vlastnej krajine. Takže aj keď, eh, politi- aj keď politické ciele v Afganistane neboli dosiahnuté, konkrétne zabezpečenie zvýšenia um, právomocí vládnych orgánov alebo aj vlády, nič z toho sa neudialo. Preto je extrémne dôležité a z toho sme svedkom každý deň. Učíme sa vo, aj Afganistan musí byť zabezpečiť nezávislosť pomoci. A teda e, rozpočtový e, rozpočet EÚ musí mať konkrétny cieľ, konkrétne bojovať proti chudobe a oslobodiť ho od akejkoľvek politickej agendy. Nie je možné podliehať humanitárnu pomoc politickým cieľom alebo nejakým politickým ideálom. Nie je to absolútne jasné. A to si každý musí uvedomiť, že je dôležité, aby to eko bolo nezávislé. A napokon, čo sa týka využitia medzinárodných vojenských prostriedkov, ako sa tu doteraz hovorilo, to sa musí naozaj vidieť ako úplne posledná možnosť. Najprv to musia byť teda civilné orgány a nechcem, sme sa nestali svetkom toho, čo sa deje v Líbii. Ďakujem. Pán Görens. Tieto diskusie nie je možné nejakým spôsobom dať do nejakého uceleného rámca, ale ide nám len o to, aby sme uľahčili našu úlohu. Ja sa vrátim k niektorým otázkam, ktoré som už položil. Lebo hovoríte, že sú aj prípady, kedy civilno-vojenské zložky koexistujú veľmi dobre, napríklad v Haiti, ale na Haiti, ale okrem toho existujú aj situácie, kde to e, nefunguje až tak dobre, ale zasa keby niekde neboli nasadené vojenské sily, tak by sa nič nepohlo. Takže veľmi často tá pomoc sa dostane do krajiny práve vďaka vojenskej pomoci, najmä silnej americkej prítomnosti. A tu chcem zareagovať na to, čo povedala pani Karimi a hovorí opatrnejším spôsobom než predchádzajúci rečníci. Ja by som sa chcel všetkých troch rečníkov spýtať, či na úrovni Európskeho inštitucionálneho systému je podľa ich názoru potrebné urobiť niečo na to, aby všetci aktéri mohli vykonávať svoje funkcie za najlepších podmienok či ten systém, ktorý v súčasnosti existuje, je skutočne najlepší, alebo či je potrebné niečo na ňom meniť. A teraz na predstaviteľa medzinárodného, predstaviteľa medzinárodného výboru Červeného krížu, kríža. E, tento, táto organizácia má auru nestran, nestranného aktéra, ale ako vy vidíte e, to politické prostredie, ktoré vás niekedy prinúti stiahnuť vašich ľudí, ktorí boli nasadení v krajine. A e, ako e, niekedy obísť, ako vnímate snahy obísť Červený kríž? Do, odpovie ako prvý Ehm, na vašu otázku. Čo ehm, vymedzuje úlohu ehm, Červeného kríža skutočne napriek tomu, že nemeníme modus operandi ani charakter, tak Eh, je samozrejme potrebné, aby eh, sa zabezpečila ochrana aj pracovníkov, aj miestneho obyvateľstva. Čo urobiť? Samozrejme, eh, niekedy sa stáva, že človek nežije v tzv. safe environment, pretože humanitárne organizácie sa musia prispôsobiť a musia tú situáciu riešiť aj vtedy, keď keď e, bezpečnosť nie je na najvyššej úrovni. Ale je tu rozdiel medzi tým, keď je človek obeťou prostredia alebo je obeťou veľmi priameho e, ohrozenia je úplne jasné, a to platí aj pre ostatné organizácie v týchto situáciách, že keď sa e, človek cíti ohrozený, respektíve keď je obeťou priameho útoku, tak tým sa končia tieto operácie. To je jasné. Ale v humanitárnej komunite je proti tomu značný odpor. Napríklad OSN má systém klasifikácie nebezpečenstva a e, pretože funguje za iných operatívnych e, podmienok. Oni tam môžu zotrvať dlhšie, ale skutočne sa stáva, že musia odísť. E, v takýchto situáciách by som povedal, že nie je tu nejaký, eh, nejaká politická eh, koordinácia, ale nie je niekedy možné v tomto prostredí jednoducho prežiť, nikto tam nedokáže prežiť vzhľadom na zhluk eh, okolností. A my samozrejme sme neutrálni, nestranní a pokiaľ ide o naše akcie, tak e, robíme to, čo je v našich silách. My sa snažíme vyhnúť e, vytvoreniu takého prostredia, ktoré by podporovalo e, extrémne prejavy správania sa vo vzťahu k humanitárnym akciám. Ďakujem za otázku, zároveň neviem, či som ten e, správny človek, ktorý má na to odpovedať, pretože ja nepatrím k európskym inštitúciám a spolupracujem s rôznymi organizáciami európskych inštitúcií. Čiže nie, vaša otázka, či sme naozaj dobre organizovaní na to, aby sme robili to, čo sa od nás očakáva. Myslím si, že tu môžem povedať toľko, že európske inštitúcie v súčasnej podobe a so súčasným portfóliom pani komisárky pre humanitárne otázky. To je pomerne jasne vymedzené, je vymedzené, čo má urobiť služba pre vonkajšiu činnosť a 18. E, januára sa v Európskom parlamente na plenárnom rokovaní hovorilo nielen o humanitárnych povinnostiach, ale aj o politických op- okolnostiach či povinnostiach, ktoré e, podporujú činnosť humanitárnych e, pracovníkov. A skutočne máte pravdu, že existujú e, kontexty, kde e, je táto súčinnosť dobrá, ale generál Ganeša hovoril o Čade, kde tá situácia bola trochu iná. Myslím si, že je e, treba povedať, že sú teda rozdiely v týchto kontextoch. Mnohí si to neuvedomujú, pretože napríklad na Haiti ste vojakov dokonca volali a teraz ich v Líbii nechcete. E, myslím si, že to nie je len inštitucionálny problém, hoci po e, situácii na Haiti sa jasne označila úloha e, monitorovacieho informačného strediska a e, iných organizácií. A myslím si, že tu ide skôr o otázku dialogu a vzájomného porozumenia. Ja ešte stále osobne dostávam správy od niektorých e, veľvyslancov v COPS, že v Čade to trvá príliš dlho kým e, my môžeme mať nejakú úlohu indikátorov pre COPS e, a myslím si, že e, sa vyvíja veľké úsilie o to, aby inštitúcie fungovali dobre, ale je potrebné vyvinúť úsilie o to, aby inštitucionálne orgány pochopili svoju úlohu vo vzťahu k ostatným a hlavne vo vzťahu k OSN. Je vais passer la parole à madame Karimi. Teraz dám slovo pani Karimi. Ďakujem za otázku. My ako Oxfam sme boli aktívni v Afganistane už od roku 92. Sme teda aktívni od roku 92 a chcela som len povedať, že sme tam boli oveľa skôr predtým, ako došli vojenské zložky a budeme tam ešte aj po roku 2014. Ja sama e, som prvýkrát vycestovala do Afganistanu v roku 2000, ešte počas e, správy Talibanu. A odtedy, čo som bola svetkom, aj chodila tam, chodím tam pravidelne. Vidím, že nie je len humanitárny problém, ktorý máme, ale máme tam problémy aj z pohľadu politickej agendy. Takže nie je to len otázka toho, že my budeme hovoriť o istom rozlišovaní medzi humanitárnymi a politickými agendami, čo je úplne nevyhnutné, ale je to takisto aj otázka toho, čo je možné dosiahnuť intervenciami v takýchto situáciách. Medzinárodné spoločenstvo musí byť oveľa skromnejšie z pohľadu nádeje, že môže priniesť dramatické zmeny cez vojenské operácie a akcie. To nie vždy tak, nie vždy tak je tomu. Hovorili ste v tejto súvislosti o inštitucionálnom systéme. My vnímame ako mimoriadne dôležité jednoznačné nastavenie rozpočtových prostriedkov. A na čo vlastne sú tieto prostriedky používané? Máte rozvojový rozpočet, ktorý je značný. A treba si uvedomiť, že hovoríme tu aj o boji proti chudobe Hlavným cieľom nie je e, zastupovať politické ciele alebo politické túžby Európskej únie. Niekedy sa toto deje. A čo je takisto veľmi dôležité, je, aby v rámci celej diskusie o pozícii humanitárnej pomoci a aby to postavenie aby sa neocitla teda pod politikami Európskej únie, tá humanitárna pomoc, lebo to by bolo veľmi škodlivé. Ďakujem. Dobre. Myslím, že tým sme sa dostali na koniec nášho vypočutia. Keby som mohla ešte raz teda poďakovať všetkým hostom, všetkým rečníkom, všetkým ostatným, ktorí sa zúčastnili, všetci tí, ktorí vystúpili počas eh, tohto vypočutia. Som naozaj veľmi rada, že sme zorganizovali takúto plodnú výmenu. Vidíme, že vzťahy eh, medzi aktérmi v oblasti humanitárnej ako aj vojenskej sa vyvíjajú, to je dobré. Tie strany navzájom, teda sú vzájomne odkázané, sú vzájom odkázané jedna na druhu. A treba rešpektovať tých ostatných a potom získate si rešpekt aj pre seba. Musíme sa pozrieť na neutralitu zdrojov financovania. Áno, tak ako ste vypovedali, pán Gerens, nad tým musíme uvažovať pozornejšie. Ale každopádne, my všetci sme zodpovední za budúcnosť humanitárnej pomoci. Nezávislosť, neutralita, dôstojnosť, ľudskosť E, nestrannosť. Toto všetko sú princípy, ktoré sú aplikované bez ohľadu na okolnosti a situáciu. Takže pokračujte vo svojej práci a takisto na, reflektujte na ďalšie pozvanie, na ďalšie vypočutie, keď e, takému dojde. E, predpokladám, že to zopakujeme možno až 4 krát do roka, takže naozaj budeme potom doľaďovať všetky tie nedostatky a budeme to ďalej napredovať. Ďakujem.